Euh, Dámy a páni, ak dovolíte, pustíme sa do našej dnešnej schôdze. Takže vás poprosím, aby ste eh, dodiskutovali. Oui, c'est moi qui préside aujourd'hui, monsieur Florent. <laughs> Dobre, vidíte, dnes budem predsedať ja. Mám przyjemność przewodniczyć dzisiaj. Pan... Mám tu časť dnes viesť skupinu, že pán Jolajnen je v Barcelone, takže dovolte mi. Ako bod prvý navrhujem prijatie e, dennej agendy. Máte všetci tlmočenie. Proponuję przyjęcie porządku dziennego. Dobre, takže navrhujem, aby sme prijali dennú agendu. Sú, má niekto námietky? Pokiaľ nie, tak sama za to, že je návrh programu prijatý. Oznámenia predsedu dnes popoludní budeme mať eh, hearing na tému Baltického mora o 15. počas nášho stretnutia. Workshop ku klimatickým zmenám redukovanie emisí e, iných ako CO2. Budeme mať 28. E, júna od 16. do 18.30 v miestnosti A32. A bude to workshop, ktorý zorganizoval pán Zeber a pán kolega Skilakis. Pán Skakilakis. Takže um, prijatie, schválenie zápisníc zo schôdze z 12. mája. E, pokiaľ nikto nemá námietky, považujeme to za potvrdená a prejdeme k hlasovaniu. Um, poprosím vás, aby ste si pripravili kartičky na elektronické hlasovanie. A to je určená stratégia v oblasti nerastných skupin, eh, surovín pre Európu. Či všetci majú karty? Máte všetci kartičky na hlasovanie. Tak budeme hlasovať. Takže konsolidovaný pozmejací návrh číslo 1. Kto je za? Kto je proti, zdržali sa, prijaté. Konsolidovaný pozornací návrh 2, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Konsolidovaný 3, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Konsolidovaný pozmeňací návrh 4, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. Konsolidovaný pozmeňací návrh 5 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. Konsolidovaný pozmeňací návrh číslo 6. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňovací návrh číslo 1 v odseku 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňovací návrh číslo 4. Kto je za? Kto je proti? Držali sa. Dobre, musíme si to overiť. Budeme hlasovať elektronicky. Hlasovali všetci. Končíme hlasovanie. 25 za, 12 proti. Pozmeňací návrh je prijatý. Pozmeňací návrh číslo 5. Takže budeme hlasovať o pozmeňovacom návrhu číslo 5. Kto je za? Kto je proti? prijatý. A takže prejdeme do pozmienice na zo 7, kto je za. Kto je proti? Zdržali sa. A zamietnuté. Pozmiaci návrh číslo 8, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmiaci návrh číslo 9, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijatý. Pozmeňujúci návrh číslo 10, za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijatý. Pozmeňací návrh číslo 12. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Dobre, budeme to. E, skontrolujeme to elektronicky. A hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Takže 23 proti, 18 za a pozmeňací návrh sa zamietol. Pozmeňací návrh číslo 13. Kto je za? Kto je proti? Dobre, skontrolujeme to elektronicky. elektronické hlasovanie hlasovali všetci. Končím hlasovanie. 21 za, 19 proti. Pozrieme sa návrh bol prijatý. A prejdeme teraz na pozmeňujúci návrh číslo 21. Článok 2, to je pozmete na vrstvenie pani Gardiny, Grostet a Berlato. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijatí. Ďalším, to je pozmeňujúci návrh číslo 19. Kto je za? Ešte raz, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté podľa mňa. Skontrolujeme to? Dobre, takže skontrolujeme to elektronicky. Otvárame elektronické hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Bolo to prijaté. 24 za, 16 proti. A prejdeme na následujúcu stranu na 29. Pani Rika Marner. Takže pozrieme sa na 29. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozrieme si návrh číslo 30. Kto je za? Kto je proti? Dobre, musíme to skontrolovať elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. 25 za, 16 proti. Pozmeňací návrh bol prijatý. Dobre, pozmeňací návrh. A pozmeňací návrh číslo 33. Pána Eichauta. Tam sa hlasuje po častiach. Teraz prvá časť. Budeme hlasovať o prvej časti pozmeňujúceho návrhu 33. Prvá časť teda, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pr- prvá časť teda. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? To si musíme skontrolovať elektronicky. Takže hlasujeme elektronicky. To je Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. 24 za, 17 proti. Tento pozmeňovací návrh bol prijatý. Takže prídeme znova na nasledujúcu stranu. Pozmeňovací návrh. Číslo 39. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa. Musíme to skontrolovať elektronicky. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. 25 za, 15 proti. Bolo to prijaté. A teraz prejdeme priamo na následujúcu stranu. Na 47. To je 5A. Pani Plump, kto je za? Kto proti? Zdržali sa. Pozmeňací návrh bol prijatý. Pozmeňací návrh číslo 48. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. To sa musí skontrolovať, takže otváram elektronické hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. 20 za, 20 proti. Pozrieme návrh bol zamietnutý. Dvaja sa zdržali. Zmeňovací návrh číslo 49. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Pozmeňací návrh bol prijatý. A teraz e, pozmeňací návrh 59 k sedmičke. Kto je za? Kto je proti? Držali sa. Zamietnuté. Takže pozrieme si číslo 58. Hlasujeme v dvoch častiach. Takže prvá časť, kto je za? Kto je proti? To sa zdržal. Zamietnutá prvá časť, teraz druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnutá. Aj druhá časť. Teraz 57. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Teraz 62. To je za kto je proti? Zdržali sa. Samietnuté. 64. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Zamietnuté. Teraz pozrieme si na 61 v dvoch častiach. Prvá časť 61 za, proti, zdržali sa, prijatí. Druhá časť pozmeňovacieho návrhu 61, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. To si musíme overiť. Takže budeme hlasovať elektronicky, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. 27 za, 14 proti. Bolo to prijaté. Pozmiaci návrh číslo 63, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 60, kto je za? <clears throat> Kto je proti? Zdržali sa. To si overíme elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. 25 za, 17 proti. Pozmeňujúci návrh bol prijatý. Päťdesiat šesť. Kto je za? Kto je proti? zdržali sa zamietnuté. 65, <clears throat> kto je za, kto je proti, zdržali sa. Prijatý pozmeňovací návrh 66, kto je za, kto je proti, zdržali sa Pani Delang, máte slovo. Pán predseda, stiahujem pozmeňovací návrh 67 vzhľadom na to, že spravodajca aj tieňový spravodajca múdro rozhodli, že je to mimo rozsahu pôsobnosti a ja ako obyčajná členka výboru nemôžem namietať. Lutujem ani, že v prvom kompromisnom návrhu nie sú konkrétne opatrenia komisie, ale možno, že práve konkrétne opatrenia by znížili spotrebu z fosfátov, ktoré neblaho e, dopadajú na životné prostredie. Takže dobre, ide o niečo konkrétne, ale žiaľ nemôžem namietať voči e, námietkam spravodajcu a tieňového spravodajcu, takže možno niekedy na budúce sa k tej téme vrátime. oui, on, on oui. a déjà voté sur le, on a déjà voté, Okay. c'était positif. Okay. Oui. Euh, Więc wycofujemy e, poprawkę. Dobre, takže stiahneme, vyčerkneme pozmeňovací návrh číslo 67 a dúfam, že, ako ste povedala, že sa vrátime k tejto téme, pretože teraz hlasujeme o našej celkovej stratégii. Dobre, takže teraz budeme hlasovať pozmeňovací návrh číslo 68, druhá časť, kto je za, kto je proti? Zdržali sa. Prijaté. Šesťdesiat kto je za? Kto je proti? Držali sa. Zamietnuté. Pozviaci nám číslo 70. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh číslo 71. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Je to dosť v rovnováhe, takže navrhujem, aby sme si to skontrolovali elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. Áno, je to veľmi vyrovnané. Vidíme 22 za, 22 proti, takže pozmeňte návrh bol zamietnutý. Nikto sa nedržal. Pozmeňte návrh číslo 72, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Zamietnuté. 73. To je za. To je proti. Zdržali sa. To si musíme takisto overiť. Otváram elektronické hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. 27 za, 15 proti, 2 sa zdržali. Pozmeňací návrh bol prijatý. Pozmeňací návrh 74, kto je za? Proti? Zdržali sa. Pozmeňací návrh bol prijatý. 75, pána Adera, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijaté. 76, kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 78. To je za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 77. Takže pozvajací návrh 77. Takže kto je za 77? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Poznáte návrh 79. Za. Proti. Zdržali sa. Musíme si to overiť elektronicky. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. 23 za, 21 proti. Pozvenci návrh bol prijatý. Takže 80, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Toto skontrolujeme elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. 23 za, 20 proti. Pozmeňací návrh bol prijatý. 81. na 82 ako identické pozmeňujúce návrhy. Hlasujeme spoločne. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa zamietnuté. 83. 83. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijaté. 84. Kto je za? 84. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Ale dobre, skontrolujeme to elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Veľkou väčšinou zamietnuté. 31 proti, 13 za. Pozmeňací návrh číslo 85. Kto je za? Kto je proti? Držali sa. Po zmeňovací návrh číslo 86. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijatý. identické pozmeňujúce návrhy 87, 88, 89 a 90. Budeme hlasovať spoločne. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 93. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 92, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijatý. 91. Ani nebudeme hlasovať. Takže budeme hlasovať o 95, kto je za. Kto je proti? Zdržali sa. Prijatá. Pozmeňací návrh číslo 96, kto je za? Proti? Zdržali sa. Prijatý. 97. Kto je za? Proti? Držali sa. Prijatý. 98. Kto je za? Kto je proti? Držali sa. Prijatý. Dobre, teraz budeme elektronicky hlasovať o takto pozmenenom návrhu. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Pozn- návrh bol prijatý. 42 za, 2 proti. Gratulujem pánovi sp- uh, spravodajcovi. Dobre, takže sme ukončili hlasovanie. Euh, qui, qui, d'abord La d'abord Grostet Teraz czytamy tytuł punktu. Przechodzimy do, przechodzimy do kolejnego punktu. E, Dobre, prejdeme na nasledujúci bod nášho programu. E, žiadam všetkých, e, ktorí chcú odísť, aby odišli aby sme mohli prejsť k následujúcemu bodu. Dobre, takže to je bod 5. Je to otázka na ústne zodpovedanie číslo 2011-03, ktorú predložila pani Françoise Grosted, Antonia Parvanova a Michael Cashman o globálnej reakcie EÚ na HIV AIDS. Um, ehm, hlas Eh, udelujem pani Françoise Grostet, potom bude hovoriť pani Antonia Parmanová a potom eh, Michael Cashman. Teraz pani Grostet, nech sa páči, máte slovo. Merci, merci, monsieur. Ďakujem pekne, pán predseda. Ak dovolíte, pripomeniem, že v roku 2009 Európska komisia eh, schválila oznámenie, na boj proti HIV aj z Európskej únii a susedných krajinách na roky 2009 a 2013 a e, išlo tu o tri hlavné ciele, prevenciu, diagnostiku, zameranie sa na prioritné skupiny a prioritné regióny. Žiaľ dnes počet e, nových infikovaných v EÚ a susedných krajinách neklesá ešte stále neklesá a máme odhady od Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb ECDC a hovorí sa, že 30 seropozitívnych osôb e, nemá stanovenú diagnózu a teda riziko prenosu je 3,5 krát vyššie v porovnaní s osobami so stanovenou diagnózou. Polovica seropozitívnych osôb e, sleduje liečbu, ale žiaľ príliš neskoro a e, tie infekčné štádia už sú v pokročilom štádiu vo chvíli, keď sú diagnostikované a kedy sa začína s liečbami. A máme aj nové štúdie, vďaka ktorým sa dá e, prepracovať táto stratégia na boj s HIV AIDSom. Bolo dokázané, že seropozitívna osoba, ktorá užíva antiretrovírusové lieky po diagnostikovaní a nie až pri zhoršení zdravotného stavu, že tieto lieky môžu znížiť riziko prenosu vírusu na neinfikovaných partnerov až o 96 Takže EU spoločne zohráva naozaj prvoradú úlohu v celosvetovom boji proti ajcu. Ja myslím, že túto úlohu EÚ naďalej má zohrávať, aby e, naozaj tie vynaložené investície e, aj na niečo slúžili. To je teda naša otázka na komisiu mm, Mm, o to viac, že sa blíži príprava stretnodobej správy o akčnom pláne, ak teda komisia môže poskytnúť prehľad o doterajšom pokroku, ako aj o oplatňovaní odporúčaní obsiahnutých v usmerneniach o testovaní na vírus HIV, ktoré vydalo Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb v decembri 2010. Pýtame sa, či Plánuje komisia aktualizovať stratégiu boja proti HIV AIDSu vo svetle týchto informácií, ale samozrejme aj v susedných krajinách, aj čo sa týka prevencie prístupu k diagnostike a testovaní. No a taktiež mm, má zasadnúť 8. až 10. júna 2011 v New Yorku pardon, teda to už bolo toto zasadnutie valného zhromaždenie OSN na vysokej úrovni. E, to bolo 10 rokov po osobitnom zasadnutí valného zhromaždenia. No a pýtame sa preto komisia, ako plánuje koordinovať európsku stratégiu boja proti HIV ajcu v EÚ a susedných krajinách a širšiu globálnu reakciu EÚ na problém HIV ajcu. To je otázka, ktorú s mojimi kolegami Antoniou Parvanovou a Michaelom Cashmanom kladieme komisii. Prezenka. Ďakujeme pani François Groste. Teraz má slovo pani Antonia Parvanová. Thank you very much, President. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani Grostet už našetla hlavné línie, takže ja by som už len doplnila, že všetky čísla, ktoré kolegyňa uviedla, platia pre nás všetkých. A my tu vidíme dosť veľké rozdiely, dokonca nerovnosť v zdravotnej starostlivosti. A ja sa pýtam, či všetci, všetci európsky e, občania vlastne majú rovnaké podmienky, čo sa týka testovania, liečby. No a taktiež, či komisia plánuje zbližia e, monitorovať činnosť členských krajín, nielen e, ich národné plány. E, je dobré ich mať, ale nevieme, či naozaj sú dostatočne financované, či sú členské krajiny zaviazané k dosahovaniu výsledkov. No a tým e, narastajúcim rozdielom napriek celoeurópskej stratégii na boj proti chorobám. Podľa mňa to dokazuje e, hranice zásady subsidiarity, pretože to je asi trošku znepokojujúci odkaz a možno, že by bolo dobre e, venovať veľkú pozornosť migrantom, pretože je veľký prílev zo Severnej Afriky. Chce tomu komisia venovať väčšiu pozornosť? Ďakujem bardzo. Či ešte... Ďakujem. Chce sa ešte niekto vyjadriť? Pokiaľ nie, tak dáme slovo pá, e, komisie, pán Michael Hübel a pán Erik Satan a z generálneho riaditeľstva pre zdravie. Pán Hübel, nech sa páči. Branie głos. Ďakujem pekne. Komisia sa chce poďakovať tomto výboru za príležitosť diskutovať o európskej reakcii na HIV AIDS a je teraz vhodná chvíľa, pretože bolo to zasadnutie na vysokej úrovni v New Yorku a taktiež e, tá stratégia už teraz funguje rok a pol. Máme dve e, politiky, ktoré reagujú na epidémiu HIV AIDSu. E, je tu širšia celosvetová odpoveď a potom boj EÚ a susedných krajín, ale tieto sú úzko koordinované. Čo sa týka stratégie na boj proti HIV AIDSu v EÚ a susedných krajinách, e, tu sa to zameriava, ako už bolo povedané, na prístup k e, diagnostike, starodlivosti, testovaniu a e, taktiež sa zameriavame na citlivé e, obyvateľstvo, chceme posilniť občianskú spoločnosť a teda podporujeme intenzívne členské krajiny a ostatné zainteresované strany. A toto samozrejme e, predpokladá dobre zozbierané údaje a monitorovanie situácie v EÚ, ale možno, že špecificky k tým témam, o ktorých sa tu hovorilo. Povedala som, že táto stratégia sa uplatňuje rok a pol a ECDC, to Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb, sme e, požiadali e, monitorovanie e, stratégie aj akčného plánu EÚ a susedných krajinách. Ide o to zaručiť doplnkovosť v podávaní správ a samozrejme ide o to zosúľadiť to aj s monitorovaním e, OSN a to s cieľom odhaliť nedostatky, <clears throat> možno, že aj e, v súvislosti s migrantami. Pripravuje sa tá strednodobá správa o akčnom pláne, aj keď e, ešte teraz je priskoro ale my sme spolu s ECDC mohli zverejniť prvú monitorovaciu e, správu. Je pokryté aj Dublinské prehlásenie a je tu dobrý prehľad o situácii v členských krajinách. Máme efektívne nástroje na koordináciu s členskými krajinami, medzinárodnými organizáciami a ostatnými <clears throat> zúčastnenými stranami. Zmobilizovali sme aj občianskú spoločnosť prostredníctvom fóra a e, mohli sme podporiť aj e, vytváranie e, sieti. Podporujeme výskum s veľkým dôrazom na testovanie. No a čo sa týka odporúčaní ECDC k testovaniu, to je niečo realistické. Je to dôležité pre členské krajiny, ktoré vypracovávajú testovacie politiky. My pravidelne o testovaní hovoríme aj v tých think tankoch, ktoré som spomenul, najbližšie budúci týždeň. A ECDC e, zhodnotí e, implementáciu tohto usmernenia v najbližšej dobe. Čo sa týka možnej aktualizácie samotnej stratégie, máme pocit, že e, rok a pol po implementácii tie hlavné ciele sa v podstate nezmenili, takže nie je tu potrebná nejaká zásadná aktualizácia, ale e, hlavne do akčného plánu sme zahrnuli zásadu e, pravidelnej aktualizácie a ja myslím, že o tom budeme hovoriť so všetkými zúčastnenými členskými krajinami, občianskou spoločnosťou, susednými krajinami a ostatnými relevantnými zainteresovanými stranami. Takže hlavne ide o, o prístup k starostlivosti, diagnostikovanie a testovanie. Na no čo sa týka koordinácie týchto dvoch stratégií, je jasné, že teraz pracujeme s obi dvoma, navzájom sa doplňajú a odzrkadľujú potreby jednotlivých e, zemepisných oblastí. A obidve tieto stratégie sa riadia e, prepojenými prioritami a akciami a koordinuje sa to na politickej úrovni aj na úrovni odborov komisie, takže sú zastúpené jednotlivé generálne riaditeľstva, napríklad DV, a, teda e, generálne riaditeľstvo pre rozvoj. Tie hlavné priority sú odzrkadlené aj v prehlásení, ktoré odznelo v New Yorku a potom je aj politické prehlásenie samotné, ktoré podporila EÚ a taktiež sú nedávne e, závery, ktoré boli prijaté príležitosti, pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti ajcu. E, ten cieľ je spoločný zaručiť prístup k liečbe, prevencii a taktiež sú tu um, miléniové ciele, rozvojové ciele, ktoré treba dosiahnuť do roku 2015. No a samozrejme zároveň sa musia v plnej miere dodržiavať ľudské práva, aby nedochádzalo k diskriminácii, stigmatizácii alebo aby sa robili nejaké rozdiely medzi mužmi a ženami. Ďakujem bardzo. Teraz... Ďakujem veľmi pekne. A teraz... Aha, pán Satal ešte. Pani. Či pani? Nie. Pani Grisne Gutierrez. Ďakujem pekne. Neviem, čo ešte možno dodať k téme po tom, čo už hovorila komisia, ale možno ešte k budúcemu zasadnutiu, ak by sme e, o tom mali ešte hovoriť podľa mňa e, k tejto téme pristupujeme príliš byrokraticky. Vo Španielsku sa šíri naďalej výrazne AIDS medzi mladými ľuďmi a tento nárast e, zbudzuje obavy. Mám e, sestru, ktorú by som rada pozvala, je lídrom už po 30 rokov, bojuje za prevenciu v oblasti AIDS, mala totiž troch synov, ktorí zomreli. Teraz sa venuje predovšetkým ženám, e, prevencii u žien a pracuje priamo v, e, v uliciach, e, pomáha týmto ľuďom. Medzi mladými oveľa väčšie obavy vzbudzuje táto problematika. <clears throat> Dievčata sa oveľa viac boja toho, že otehotnejú, než že by dostali AIDS. A medzi osobami, ktoré sú na ulici, ide o úplne inú situáciu, než uh, takú, čo by podľa nás mohla byť stratégia vlády, ktorá sa objavuje v citovaných štatistikách. Myslím si, že je potrebné zostúpiť dole na ulicu a e, bojovať proti tejto téme priamo v teréne. To má sociálny dopad, ale aj sociálne príčiny. A ja by som chcel, aby sme túto tému takto, tak povedať, z dola riešili. Ďakujem veľmi pekne. Teraz poprosím pani Sata z komisie. Monsieur Sata? Pani Sato? Pán Sato. Ďakujem pekne. Ja skôr patrím generálnu rediteľstvu pre rozvoj a spoluprácu, takže možno, že nemám až e, tak konkrétnu e, odpoveď na e, túto problematiku týkajúcu sa Španielska, ale predsa len jedna vec, ktorá súvisí s mojou každodennou prácou a síce rozvojové krajiny. A tu zasretávame s tou istou problematikou, teda isté odpojenie medzi e, špičkovou administratívou, teda politikami a e, každodennou realitou. To znamená, že sa tu snažíme e, ostať v kontakte s každodennou situáciou prostredníctvom občianskej spoločnosti, ktorá nám pripomína skutočnosť, ktorú AIDS predstavuje tak e, pokiaľ ide o prístup k liečbe alebo k prevencii. A to by tak bolo z mojej strany aj všetko. Merci beaucoup, monsieur Satin. Alors, je donne les paroles. Ďakujem pekne. A pán Satin, teraz pani François Grostet. Ešte raz e, vystúpim to, čo povedala Kristina Guterres. To je mimoriadne dôležité aj keď sme presvedčení, že Európska komisia robí všetko, čo je v jej silách v tejto oblasti, predsa len e, e, je to obmedzené zásadou subsidiarity, pretože treba vždy prechádzať cez národnú úroveň a je pravda, že máme pocit e, do istej miery, že touto témou sa už zaoberáme dlhé roky a Niekedy dokonca e, možno e, nastupuje akési e, odradenie, ale Napriek tomu je potrebné každý deň bojovať proti tejto chorobe. No, otázku už načrtol zástupca komisie, hovorila aj o otázke migrantov. Práve táto skupina v EÚ máme migrantov veľmi veľa a väčšina nie je diagnostikovaná a teda nesleduje ani žiadnu liečbu a to so sebou prináša aj e, problémy s prenášaním Aj sú špecifické odporúčania pre členské krajiny vo vzťahu s migrantami. Takže ešte raz kladiem túto otázku Európskej komisii. Pán Michael Hübel, pán chce odpovedať. Pán Hübel, chcete odpovedať? Thank you very much. I think these are important. Myslím, že to sú dôležité otázky, napríklad aj to prepojenie s občianskou spoločnosťou. Ja už som spomenul, že sme vytvorili e, fórum pre občianskú spoločnosť, aj keď e, tých prostriedkov nie je veľa, ale snažíme sa zmobilizovať siete a spájať občianske spoločnosti okolo témy HIV AIDS a to je dôležité aj vo svetle toho, čo povedal kolega, aby sme ostali v kontakte s, e, s realitou a to je kľúčové pre celú stratégiu. Čo sa týka migrantov, migrantov. Táto otázka už je e, pokrytá, pretože sa zameriavame na prioritné skupiny. Je, sú to tie odporúčania Európskeho centra a taktiež sa zdôrazňuje špecifická mm, práca, ktorá sa vykonáva pre migrantov. a Sú tu odporúčania e, pre členské krajiny, aj keď myslím, že budeme musieť e, v tomto úsilí ešte pokračovať. Ďakujem. Ďakujem bardzo. Ďakujem veľmi pekne. Ešte sa chce niekto vyjadriť? Pokiaľ nie, tak sa chcem poďakovať predstaviteľom komisie a prejdeme k následujúcemu bodu. A to je otázka um, vykonania európskych právnych predpisov v oblasti životného prostredia. To je bod 7. Prepačte, nie, budeme hovoriť o bode 6 a to je otázka na ústne zodpovedanie pána Asa Veslun o, diax, o diaxne vo výrobkoch z rýb vo Fínsku a Švedsku. Takže pani Pán Vestlund, máte slovo. Ďakujem. Chcem povedať toľko, že dioxín je jeden z najnebezpečnejších látok, ktorú máme v eh, produktoch. Na, eh, máme tu európsky trh, ktorý, ktorý obsahuje množstvo produktov, ktoré majú vysoký obsah dioxínu. Fínsko a Švédko, Švédsko zažiadali o výnimku v určit, určité obdobie, pretože chceli tieto nebezpečné produkty predávať. A teraz je tu eh, táto otázka. Keď bola poskytnutá táto e, derogácia, tak bola spojená s podmienkou, že, že treba informovať ľudí, že je tu riz, riziko spojené s konzumáciou týchto Takisto tu bol e, e, zákaz vývozu. Švedský partner EFSA tvrdí, že táto informácia sa nedostáva na verejnosť. Len 17 verejnosti si uvedomuje, že tehotné E, ženy a deti by mali e, rešpektovať denne odporúčané množstva, e, mali by jesť ryby z Baltského mora len 3, 2, 3 či 3 krát ročne vzhľadom na tieto percentá dioxinu. Len 7 týchto žien vie, že sem patrí aj pobalský haring a to je veľmi populárna ryba, ktorú mnohí jedia v obrovských množstvách a táto e, organizácia v Švédsku hovorí, že ak táto prax bude pokračovať, tak tisíce žien a tehotných žien budú konzumovať tieto nebezpečné množstva dioxínov. Bohužiaľ, orgány v Švédsku nedostatočne e, e bola, bola rešpektovaná priemysel e, postupoval rovnako a to je otázka na komisiu, čo s tým chcete robiť, ako budete reagovať na skutočnosť, že toľko dioxínov sa nachádza e, v haringoch v Balskom mori povolené je množstvo. V mojom veku, e, či pre deti je 2-3 krát ročne. Vy ste zodpovední e, za, teda švedský partnerský orgán je zodpovedný za sledovanie v Švédsku, ale vy ste zodpovední za to, aby to, toto jedlo nekonzumovali ľudia vo Francúzsku, ale očividne sú prípady ponúkania týchto rýb vo francúzských reštauráciách. Um, veľmi málo ľudí konzumuje, povedzme, uh, uh, niektoré iné uh, nakladané heringy, ale keď o ho ide, tak možno vy by ste by ste mohli, mohli mať tu, obme, tu, prísne, tu e, obmedzenejšie pravidlá, ale u iných typov haringa prísnejšie e, pravidlá. Mohli by sme e, zvolniť pravidlá pre tak nerizikové fermentované typy a naopak u iné typy prísnejšie. Ďakujem. Ďakujem bardzo. Ďakujem vám veľmi pekne. Teraz tu máme dvoch predstaviteľov z Európskej komisie, pán, pani Flo a pán Verštát sú tu v miestnosti. Pani Rodberan chce hovoriť. Len som chcela požiadať o rečnícky čas, ale samozrejme chcem si vypočuť komisiu. Čoraz raz podniš... E, áno, jasné, len Môžete prosím vás ešte raz e, ukázať svoje menovky, aby sme vás mohli zapísať do zoznamu rečníkov, všetci, ktorí chcete reagovať. Rozpočíname v tej chvíli, predstaviam. Dobre, začneme rozprávu. Poprosím pán, pána Flo, aby sa vyjadril. Thank you, Mr. Chairman. Ladies and gentlemen. Ďakujem, dámy a páni maximálne úrovne dioxínu od roku 2002 vzhľadom na túto situáciu, vzhľadom na vysokú úroveň dioxína v rybách z Pobalského mora, mora Fínsko a Švédsko dostali e, derogácie za veľmi prísnych podmienok do konca tohto roka pre použitie na domácom trhu e, rýb z Baltskej oblasti, ktoré nie sú v súlade s európskymi predpismi. Táto e, derogácia bola poskytnutá potom, čo tieto krajiny dokázali podmienky, že za, e, u nich tieto derogácie neohrozia ľudské zdravie. Dôležité bolo mať pritom systém, ktorý zabezpečí, že spotrebitelia sú o, oboznámení o stravovacích e, e, následkoch týchto rýb Skobalskej oblasti. Po druhé, že sa zavedú pravidlá, že ryby a rybie produkty, ktoré e, nie sú v súlade s maximálnymi hodnotami, nebudú predávané mimo Švedska a Fínska. A po tretie, že sa bude naďalej monitorovať úroveň e, výšky e, dioxínov a ďalších škodlivých látok v rybách z tejto oblasti. Tieto podmienky sa námatkovo kontrolovali v roku 2005 zo strany orgánov komisie a inšpekcia ukázala, že podmienky fungujú a na základe dôkazov, ktoré boli predložené tomu týmu, sa, zdá, že fungu- sa zdalo, že fungovali efektívne. Komisia nedostala spomínanú správu z švedského orgánu pre bezpečnosť potravín Takisto tento orgán nenašiel e, dôkaz, že tieto ryby by sa boli predávali mimo Švedska či Fínska. Určité nedostatky, pokiaľ ide o kontrolný systém, sa našli. Predložil sa potom plán zo strany týchto krajín na odstránenie nedostatkov. Členské krajiny e, sme požiadali, aby kládli osobitný dvor, osobitnú pozornosť na import rýb z tejto oblasti. E, bohužiaľ, dodnes nemáme oznámenia o, o, o, e, urýchlené oznámenia pre tieto ryby z tejto oblasti. Chceme upútať vašu pozornosť na to, že derogácia pre Fínsko a Švedsko neznamená, že tieto dve krajiny by nemohli tieto ryby predávať mimo svojich domácich trhov, ale musia zabezpečiť, že ak ponúknú tieto ryby mimo domáceho trhu, musia byť v súlade s európskou legislatívou, pokiaľ ide o kontaminujúce látky, o ktoré ide. Dočasné derogácie vypr vypršia koncom tohoto roku a hoci situácia sa zlepšila, e, e, zostáva to problémom, pretože tieto látky sú veľmi rezistentné Takisto prebiehajú aj diskusie o období od roku 2012. Vytvorila sa tzv. pobaltská pracovná skupina. Všetkých 8 pobaltských štátov sa zúčastňuje. Viaceré opcie sa diskutovali a medzi, e, v rámci pracovnej skupiny sa dosiahol konsenzus, aby derogácia pokračovala len pre e, určité treskovité ryby, hlavne e, pre lososov a spomínaných haringov do určitej dĺžky 17 cm v pobalskej oblasti. Komisia zdôrazňuje význam týchto predpisov a v budúcnosti chce realizovať množstvo ďalších inšpekcií, aby sa preverila implementácia podmienok pre členské krajiny s odchýlkami a všeobecným súdom dioxínov legislatívou pre ďalšie členskej krajiny. Komisia je predsvedčená, že sa zabezpečuje vysoká miera ochrany spotrebiteľov, trvalá udržateľnosť miestneho rybolovu v pobalskej oblasti a tiež, že, že e, sa zabezpečí e, pokračovanie e, dedičstva, zabezpečovania potravy v tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujem pekne. Veľa naši kolegov sa prihlásilo do rozpravy. Prečítam vás porade a pokiaľ by sa chcel ešte niečo, e, niekto sa prihlásiť, niekto urobí. Lenis, pani Morkunajte Radvil, pani Rodberen Dagmara, pan Karl Schleiter, Sofio Koni, Satu Hassi, mm, pani Marit Polsen, François Grostet, Karl, Heinz Florenz oraz pani e, Asa Westlund. Pan Dziękuję bardzo. Dobre, ďakujem veľmi pekne. A teraz nech sa pani Koradca Bild. Ďakujem pekne je zaujímavé e, sledovať, že komisia tiež dospela k záveru, že úroveň e, množstvo dioxínov v pobaltských rybách e, nie je až také nebezpečné. Náš švédsky orgán dospel k rovnakému záveru, že úrovne dioxínov nie sú problém pre spotrebiteľov v Švédsku. Tieto úrovne za posledné roky dokonca klesli v Švédsku a úroveň príjmu nie je vyššia v Švédsku než niekde inde. Švédi e, dostávajú asi polovicu alebo konzumujú asi polovicu odporúčaného množstva denne. Takže chcem povedať, že Európa musí rešpektovať národné lokálne tradície a tieto tradície sú iné. Pre ľudí, ktorí žijú v Švedsku. je veľmi dôležitou tradíciou je jesť tieto e, nakladané Eh, haringy. Ak by sme ich otvorili však tu, eh, tak by sme museli evakuovať túto miestnosť. Tak veľmi smrdia, že eh, nikto by ich nechcel jesť. Často ich otvárame vonku, aby, aby sme ich dokázali zjesť. A väčšina ľudí ich je raz ročne a množstvo, koľko týchto rýb zjete, Švedi vlastne konzumujú veľmi malé množstvo Eh, týchto eh, nakladaných kysnutých heringov. Je to vedecky dokázané. Je veľmi dôležité povedať, že často sme argumentovali práve tu s tým, že, že spotrebitelia by mali mať možnosť sami si vybrať. My by sme im nemali zhora prikazovať, čo by ľudia mali či nemali jesť. Mali by sme im dať dostatočné informácie, taká je naša úloha. A to švedská vláda aj urobila Eh, orgány v Švedsku naďalej pracujú dobrým spôsobom, ľuďom dávajú správne odporúčania, matkám, deťom ku kvantite dioxínov, ktorá sa potrebovala aj na ľuďoch rozhodnúť sa, čo budú jesť a koľko toho budú jesť. A ďalšia otázka bola otázka vývozu. Tu sa eh, realizoval výskum a a neboli tu informácie o tom, že by tieto typy haringov sa vyvážali do iných krajín. Je tu množstvo dôkazov, ktoré hovoria o tom, že Švédsko rešpektuje tieto prísne podmienky. Takže ja by som chcela naďalej trvať na tom, že komisia bude pokračovať a predlžiť túto derogáciu majte na mysli aj množstvo pracovných miest, ktoré sa premiestnia z e, rybolovného sektoru. Nemôžete tiež len povedať, že, že tieto e, nakladané e, slede a proste oddelíme ich od tých ostatných rybári by boli bez práce, keby mohli chytať len jeden typ sledov. Toto sa týka takisto aj Fínska a iných častí pobaltskej oblasti, nielen nie len Švédska. Ďakujem, pán predseda. Ďakujeme pani kolegyne. A teraz má slovo pani Glenis Wilmot. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade myslím si, že tu nehovoríme o sledovi, hovoríme tu o uh, los, uh, lososovi, to je taký, tak povediac, červený sled. A, a neviem, či je to tradičné pre Švedov jesť e, kontaminované ryby. E, tie, ry, e, deti, deťom stačí, keď iba trikrát ročne jedia tieto lososy, aby prekročili odporúčanú hodnotu. Tak neviem, ako je to s informovaním spotrebiteľov. Ukazuje sa, že len 17 ľudí si bolo vedomých tých, týchto limotov. Takže ako zabezpečíte, aby spotrebitelia mali tú informáciu? čo majú po, týchto, po zavedení týchto prísnych informácií vidí komisia tú konkrétnu potrebu výskumu toho, ako e, sa prijímajú tieto informácie zo strany spotrebiteľov. Je predsa neuspokojivé, že len 17 ľudí pozná tieto hraničné hodnoty a tu e, zjavne sme e, spokojní s poskytovaním takéhoto, takéto výnimky pre Švedsko a Fínsko. Ďakujeme pani a teraz pani Morkunajte. Ačiū Iš e, tiesų pastaruoju metu. skutočne. Je tu množstvo informácií vo verejnosti a je to tak, že tie ryby z Balckého mora e, nie sú príliš vhodné na konzumáciu, ale samozrejme manipuluje sa tu s informácie, informáciami, možno nie aj neodôvodnenie, ale e, ten názor, ktorý sme si práve vypočuli, že asi 17, 70 spotrebiteľov nie je informovaných o tom, že tieto ryby z Balckého mora sa nemajú konzumovať. No už my potrebujeme vytvoriť eh, určitú rovnováhu medzi informo- informovanosťou a poskytovaním objektívnych informácií konzumentom. Ehm, v mojej krajine sa takisto v dvoch prípadoch stalo, že že um, že eh, treštie konzervy Um, obsahovali vyššie um, hladiny dioxinov, ako je povolené, ale toto sa takisto deje aj v iných uh, krajinách EÚ. Ja sa chcem komisie opýtať uh, teraz niečo uh, v súvislosti s monitoringom. Sú nejaké čas, čísla pardon, alebo tendencie k um, tým hladinám dioxínov v rybách zo z Balckého mora. Dnes popoludní budeme mať diskusiu o ekologickom stave Balckého mora a možno by nám komisia mohla povedať, či sa program bonus 169 skutočne položil na to, aby preukázal, že ryby, že, že um, že, hladiny, že hladiny znečistenia v organizmoch žijúcich v Balskom mori e, skutočne tak, e, sa tak navýšili, ako sa teraz o tom hovorí. Ďakujem, koležance Urkunajte. Ďakujem, pani Urkunajte. A teraz bude hovoriť pani Dagmar Berend. Ďakujem, pán predseda. Je to známy, známym tajomstvom, e, že ja E, sa veľmi zaujímam o úroveň, úroveň dioxínov, ich hodnoty v potravinách, takže po pomerne dlhú dobu viem, ako situácia e, v oblasti e, rýb. Pre nás, poslancov, treba pripustiť, že mne nevadí, vy máte právo ako švédska vláda <laughs> otraviť svojich, kontaminovať svojich občanov. Čo však nie je právom e, je právo Európskej komisie umož- umožniť e, otraviť zvyšok európskych občanov. Takže moja otázka poprvé, ako je možné, že, že jas, jasný jed tohoto typu, aký je tento dioxín, ako je možné, že umožníte vyššie e, hraničné hodnoty pre dve členské krajiny, pre všetky rybie produkty, nie len pre, tento, pre tieto kysnuté e, slede. nebola by som za to, keby sa tu spravila výnimka, že by sa ja, ale by sa k tomu pripojilo, že to bude jasne označené pre každého, pre ženy, tehotné ženy, deti a tak ďalej. Ako, a, a bez ohľadu na frekvenciu konzumácie. Ale švedskí e, kolegovia e, e Všimnime si e, e, naivitu pani kolegyňa Veslu, ktorá inak nie je podľa mňa naivná, ale tomuto naletela. Nehovoríme tu očividne len o e, kysnutých sleďov, ale hovoríme aj o ostatných typoch sleďov. Tie, tie sa však konzumujú nielen v Švedsku, ale v Nemecku a v iných krajinách. Takže hovoríme o rybách z Balckého mora a to sú aj lososy, aj iné treskovité ryby ako komisia vôbec došla k nápadu predlžiť takúto derogáciu. Veď to je predsa uh, uh, smiešné. Hovoríte tu o tzv. miestnych tradíciách, tie my rešpektujeme, ak chcete mať kvasené slede, ak, chce, ak uh, ich chcete kde si nakladať, keď ich chcete e, dávať do nálevu, to rešpektujeme, označíme to, je to e, označený výrobok, ale to sa potom nevzťahuje na ďalšie veci a budem jasne bojovať proti výnimkám a na, na, e, predlžovaní tejto derogácie. Vy zo Švedska si nemyslíte, že ste naivní, keď veríte tomu, že tie, tieto uh, uh, ryby naozaj zos, zostanú len v tej členskej krajine? Vy si myslíte, že my vo zvyšku Európy by sme mali konzumovať uh, takéto kontaminované ryby len preto, že Baltské more je kontaminové. Pre nás to nie je primerané. Je to jed a Komisia je tu zodpovedná a budem to všade jasne hovoriť. A môžem e, vás e, požiadať, potravinová organizácia v roku 2000 e, kontrolovala tieto hodnoty, ale ako kontrolovala neskoršie obdobie. Nespomenuli ste žiadne, žiadne dátumy, odvtedy sa nezúčastnili. To nie je podľa mňa dobrý, dobrý znak. Vy ste povedali, čo si v tom znení, v angličtine to znelo veľmi pekne. Keby sme hovorili po nemecky, bolo by to ešte jasné efektívnosť e, kontrolných systémov bola, e, bola pozorovaná. To znamená, že nefunguje. Vy ste to len krajšie nazvali. Očividne ste videli, že e, takéto kontaminované ryby zo Švedska a Fínska boli vyvážané do zvyšku EÚ. Ako to možno kontrolovať? Ako to predsa sa dá vôbec kontrolovať? Koľko ľudí tam chcete do takej činnosti zapojiť? Je to nepriateľné. A nehovoríme tu o trošku zvýšených, mierne zvýšených hodnotou pesticídov. Aj to by bolo ale dokonca zlé, ale dioxín je vysoko aktívny jed, veľmi aktívna látka. Ak ju e, konzumujete v zvýšených dáv e, koncentráciách len niekoľkokrát ročne, tak škody, e, nebezpečie pre zdravie detí, tehotných matiek je očividné Eh, je to eh, karcinogérny pr- produkt. O čom tu vlastne hovoríme? Veď to všetci vedia. Je to na, naozaj urážka, že komisia vôbec o tom rozmýšľa. Čo nám chcete povedať názvom Pobaltská pracovná skupina? To si myslíte, že každý môže eh, tam otravo, otráviť svojich občanov tak, ako chce <laughs> aj zvyšku Európy? Je to oportunistická politika ale potom to aspoň zverejnite celému svetu, aby si všetci nemysleli, že vy aby si nemysleli, že nedokážeme zvládnuť nielen finančnú, ale aj iné krízy. Treba jasne z komisie vyslať signál, že táto derogácia, ktorá je každopádne urážkou, že sa ukončí, že urobí sa de derogácia pre túto špeciálnu e, e formu e, kysnutých sledov len pre Švédsko a v takejto situácii teraz sme, treba povedať. Ďakujeme pani Rodberen. Myslím si, že tá otázka na ústne zodpovedanie, ktorý pani Korasa Sabelta, alebo zúčastnila sa, chcete odpovedať na tú otázku pani Korasa? Ďakujem pekne, pán predseda. Mňa to šokuje. Je to ten najnižší populizmus. E, sociálni demokrati e, tu vyťahujú červené sukno, ale treba sa opierať o, o vedu, o výskum, o informácie. Švedská vláda by mohla otraviť e, svojich občanov, ale je tu však jasný konsenzus a vo Švédsku e, sa urobili e, dve výnimky, ale bolo by sa dobre opýtať e, švedských obyvateľov, čo si o tom myslia. A Švédi sú tými v Európe, ktorí najviac dbajú na životné prostredie a už sa znížili úrovne dioxínov. Ako teda sklbiť to, že e, Švédi sú veľmi ekologickí a zároveň nie je možné zachovať tie dva druhy e, haringov. Zabíže. Ale ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Schlitter, nech sa páči, môžete sa vyjadriť ako predstaviteľ Švedska. Jo, tak. Eh, Ďakujem pekne. Je zvláštne počuť pani Bild hovoriť, že mm, pani Westlund je naivná, ale treba sa opierať o vedu, o správy e, sanitárnych e, zdravotníckých švedských úradov. E, v rodinách s deťmi vo Švédsku sa v priemere je miestny haring tak 12 krát, 24 krát za rok. Čiže 12 krát viac ako to, čo sa odporúča, tak aby to bolo bezpečné pre zdravie to neviem, či je populizmus, možno, že je to absolútne naivné, Eh, pochybovať o tom, či to vplýva na zdravie. Ja myslím, že brať svoje zdravie vážne nie je naivné. 87% Švédov tento eh, problém dioxínov pozná. Ale rodiny s deťmi neviem, či majú možnosť konať a prijať e, tie správne rozhodnutia na ochranu svojho zdravia. 13-14 Švédov iba e, toto percento vie, akým rybám sa treba vyhnúť, ak sa má znížiť e, úroveň dioxínov príjmaná potravou. No a tvrdiť, že by zanikol rybolov, ak by sa zrušila táto výnimka. Podľa mňa sa treba pozrieť na správy, na dopady. E, z týchto samotných správach sa hovorí o 35 miliónoch e, e, švedských korún. Teda to ani zďaleka nie je celý obrad švedských rybárov. 87% rýb z Balckého mora sú v poriadku, ja ich konzumujem lovia sa na severe od Kalmar, čo je zhruba na tej istej šírke ako Riga. A taktiež ide o veľkosť haringov a taktiež ide o lososa, takže možno, že to nie je až taká veľká hospodárska hodnota, ale má to e, efekt bomby na ľudské zdravie. Presne o to ide. A preto si myslím, že by sme mali e, robiť to, čo odporúča pani Westlund, takže zachovať e, výnimku pre kvasených e, haringov. Mne to totiž to nevadilo. 9% Švédov taký, takýchto haringov e, je viac ako jedenkrát ročne. 84% rodín s deťmi však takúto rybu nekonzumuje e, nielen deti, ale aj rodičia. Takže treba vyvážiť e, tradície, zvyky a dopad na zdravie. No a pri výnimke je dobré to, že sa dá vyriešiť otázka rýb e, väčších ako 17 cm. Samozrejme sú aj e, tie e, vrstvy, ktoré žijú výlučne z rybolovu 35 miliónov švedských korún. To by sa dalo nejak vykompenzovať, keby naozaj boli tieto škody 3,5 miliónov eur, tak by sa dalo asi niečo spraviť Takže existujú riešenia. V konečnom dôsledku by sa to nedotýkalo takého väč- veľkého počtu rybárov. Komisia by im mohla pomôcť. Ide v podstate o malé sumy ale majú obrovský dopad na verejné zdravie. Môžeme to teda všetci podporiť a naozaj je málo ľudí, ktorí viac ako raz za rok e, je toho kvaseného alebo nakladaného haringa. Rodiny s deťmi si to totiž to musia veľmi dobre uvo- uvažovať, takže e, obmedzme túto výnimku iba na fermentovaného haringa. Koní. Teraz zabíže głos. Teraz bude hovoriť pani Sofia Koní. Ďakujem pekne, vážení kolegovia. Ja sa práve oboznamujem s touto situáciou a som znepokojená. Dnes myslím, že občan naozaj musí vedieť, čo konzumuje a musí vedieť, čo sa nachádza v potrave, ktorú príjma. My musíme všetko spraviť na to, aby občan bol informovaný a to, čo e, najlepšie. No a práve to je úloha Európy, ochraňovať občanov, takže tá informácia je zásadná. No a čo sa týka tohto dioxínu. Ja by som rada vedela, akého je pôvodu prírodného, e, lesné požiare, výbuchy sopiek a tak ďalej, alebo či ten pôvod je priemyselný. No a potom to vôbec nie je tá istá otázka. E, konzumovať dioxín e, prírodného pôvodu. Myslím, že je to oveľa menej závažné, ako e, príjmať priemyselný dioxín. Takže chcem vedieť, aký je pôvod. A po druhé, dioxín je organický, e, organická mm, persistentná znečistujúca látka. E, je to e, rakovinotvorná látka prvej kategórie, čas rozpadu 7-8 rokov v tukových e, vrstvách, e, e, tkanivách ľudí. No a potom sú tu tie tradície konzumácia haringov, lososa, ale ktoré obsahujú dioxíny, mňa to nešokuje, ak občania tých krajín sú o tom riadne informovaní. Ale ja by som chcela, aby bola skutočná kontrola vývozu. Ja vo Francúzsku naozaj neviem, či naozaj je zvykom e, konzumovať e, ryby s vysokým obsahom dioxínu. Ja by som teda chcela, aby takéto ryby s dioxínom neboli dovážané do Francúzska alebo do iných členských krajín, alebo jedine, že by s tým výslovne e, tá, ktorá krajina súhlasila. Tak či tak by mali byť poskytované presné informácie o týchto výrobkoch. A ešte jedna posledná vec, ktorú chcem povedať ja som za zásadu predchádzania, ale taktiež um, ma to zaujíma aj vo vzťahu s priemyslom alebo s obchodným odvetvím. E, zažili sme to s tou španielskou úhorkou, malo to obrovský dopad na španielských polnohospodárov, pestovateľov zeleniny v prvom rade a ja by som chcela, aby by boli uskutočené štúdie, je tu veda, sú tu e, odborníci, Treba uprednostňovať e, takéto informácie pre takými všeobecnými, ktoré by narušili nejakú hospodárskú činnosť. No a to z dôvodov, ktoré by neboli opodstatnené. Ďakujem. Merci beaucoup, madame Okoni. Euh, orateur suivant. Ďakujem, pani Okoni. Ďalším rečníkom je pani Satu Hasi. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia. Jedna vec, o ktorej sa aktívne nehovorí zo strany Švedska a Fínska, pretože oni chcú zachovať túto e, výnimku. E, divý e, losos je totiž to ohrozeným druhom v Balckom mori, takže myslím, že toto by bol pádny argument, ak teda obsah dioxínu v rybách nie je priateľný a naviac ide o ohrozený druh, tak potom na čo vlastne sa má povolovať výnimka pre takýto druh? Ja si pamätám na rozpravu u nás vo Fínsku, keď Fínsko obhajovalo túto výnimku. No a žiaľ musím povedať, že nie všetko to, čo sa vtedy povedalo, skutočne aj odzrkadlovalo realitu. Jeden z predpokladov bol ten, aby spotrebitelia boli informovaní, ale podľa nedávnych štúdií spotrebitelia nie sú až tak dobre informovaní, alebo aspoň si to nevždy uvedomujú takže väčšinou ide o staršie ženy. Tie vedia, že by sa nemal konzumovať e, losos alebo haringy vo väčšej miere. Mladá generácia z veľkej časti to nevie. Ani mladé matky, ani tehotné No a potom sú tu e, poradne, ktoré dobre informujú tehotné ženy, ale všeobecne to povedomie je dosť nízke, hlavne e, medzi tými, pre ktorých tieto obmedzenia príjmu dioxínom kontaminovaných rýb boli najrelevantnejšie. A potom ďalšia vec, ešte jeden argument, ktorý odznel pri udelovaní tejto výnimky. Haringy z Balského mora sú vraj lacné, tradičné, každodenné jedlo. A obsahujú pre ľudí dôležité látky. Takže možno v chudobnejšie vrstvy ktoré by prišli o haringov z Balckého mora, by museli asi prejsť na nezdravšie alternatívy. Ja myslím, že to je platné pre eh, haringov, ale nie pre lososa. Losos bol bežnou potravou pred 100 rokmi, ale nikto z tých, ktorí takto bežne konzumovali voľne žijúceho lososa, už dnes nežije. Takže v prípade lososa to nie je niečo, čo by znamenalo, že ak by toto zmizlo z jedálnička, tak eh, by to neznamenalo, že by, že by museli prejsť na menej zdravé alternatívy. Ja mám teda pocit, že tu nie je žiadny racionálny základ pre e, zachovanie tejto výnimky v súčasnej podobe a taktiež E, vo Fínsku je taký názor, že v malých e, haringoch z Balckého mora je menej dioxínov. Takže asi problematické sú skôr tie e, väčšie ryby. Takže výmime z výnimky voľne žijúceho lososa a stanovme eh, hraničnú veľkosť pre haringov z Balského mora. To by vyriešilo naše problémy a možno, že by to umožnilo, aby sa mm, konzervovali väčšie haringy a bolo by tam aj varovanie. Ďakujem. Ďakujem koleżance Satuhas. Ďakujeme pani kolegyni Satuhasi. Teraz prečítam všetkých, ktorí budú hovoriť po nej. François Grostet, Karl, Karl, e, Karl Heinz Florenz, pan Christoph Fjellner, Horst Schnellhardt, Kriton Arsenist, pani Linda McEwen i pani Asa Westlund. E, teraz w kolejności Marit Polsen. Pani Polsen, nech sa páči ako ďalšia. Ďakujem pekne, pán predseda. Hneď e, na úvod chcem e, povedať, že som zodpovedná za túto výnimku, ktorú Švédsko pred desiatimi rokmi získalo. A súhlasím s pani Westlund a Rod Berend, čo sa týka opisu dioxínu Súhlasíme s tým, že prvá výnimka bola veľmi jasná, čo sa týka zákazu vývozu. Nemali by sme tieto látky nejak e, dostávať napríklad do krmiv a potom ich vyvážať. Táto výnimka by mohla byť predložená pre napríklad kultú, z kultúrnych dôvodov. Nejde iba o fermentovaných haringov v strede krajiny. Tamto možno je súčasťou kultúrneho dedictva, ale sú tu aj mnohé ďalšie zvyky vo Fínsku. Týka sa to ďalších eh, lahôd, lahôdok. Ale myslím, že by sme mali sprísniť informačné povinnosti. To nie vždy funguje. Nejde totiž to iba o ten odkaz, ktorý vyšleme verejnosti. Ide hlavne o, o povahu tej informácie, tak aby ju e, ľudia aj boli schopní pochopiť a zapamätať si ju. Dobre, takže predložiť výnimku, ale sprísniť podmienky e, označovania a poskytovania informácií a boli by aj e, povinne zväčšené e, písmená na obaloch takýchto výrobkov. Ak chceme zachovať výnimku, tak potom to musí byť sprísnené. Pýtam sa, prečo je tak veľa e, dioxínov mm, vo Fínsku alebo vo Švedsku. Z čoho to pramení? Ide o e, papiernický priemysel, celulovský. V súčasnosti už takéto jedy nevypúšťajú do mora, ale pred 100 rokmi áno. A taktiež e, lesníctvo, tento priemysel tu má obrovskú váhu dnes e, úroveň PCB a dioxínov pomaly klesa, ale pomaly. Takže sa dá vychádzať z toho, že nie sú nové zdroje znečistenia v tejto oblasti. A potom e, úroveň dioxinov v materskom mlieku vo Švedsku klesá každý rok o 6 to neznamená, že treba pokračovať tak ako doteraz, ale svedčí to o tom, že máme minimálne menej zdrojov znečistenia. Ale tie pravidlá, ako som už e, povedala, musia byť prísnejšie, treba mať jasnejšie pokyny pre obaly, či už ide o fermentovaných haringov alebo o iné výrobky, ale tieto ryby by sa nemali spracúvať. Takže mala by to byť tak jasne viditeľná, identifikovateľná ryba. Nemalo by to byť použité na prípravu iných jedál, napríklad v soli nakladaných e, haringov a tak ďalej. E, napríklad by sa to teda nemalo týkať pre mm, gulky z rybieho mesa alebo teda pre krmiva. Ten kompromis by mal fungovať. E, nemôže to vždy byť kategorické áno alebo kategorické nie v živote. Žiaľ, e, to často je niečo medzi, niečo šedé. Naše hlavné poslanie teda je práve nájdenie tohto kompromisu, tak, ako, tak aby bola rešpektovaná kultúra a aby sa znížila mm, úroveň jedov obsiahnutých v týchto rybách. Eh, merci beaucoup, madame Ďakujem pekne a teraz François Grostet. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som pozorne počúvala kolegov. Oni pochádzajú z Pobaltia. E, tu sme na výbore pre životné prostredie a verejné zdravie, nie pre vnútorný trh. A e, v tom je ten rozdiel. My sme tu na to, aby sme e, zlepšovali zdravie a ochranu spotrebiteľov. To je práca tohto výboru. A naši kolegovia teda musia e, chápať naše obavy, aj keď my určite chápeme to, čo je dôležité pre miestne obyvateľstvo z hľadiska tradícií. Takéto tradície sú v všetkých členských krajinách. Ja nechcem prstom ukazovať na Švedsko alebo Fínsko, pretože v akejkoľvek členskej krajine nájdete podobné témy. Všetkých sa nás teda táto problematika týka. Myslím, že je naozaj najdôležitejšie poskytnúť najlepšiu informáciu spotrebiteľom aj keď ja mám trošku problémy, a to sa snažím, mám problémy súhlasiť s myšlienkou výnimky. Vieme, že je tu obsiahnutý dioxín, je to teda dole, nebezpečné pre zdravie a napriek tomu súhlasíme s ich e, konzumáciou. Na to šokuje. A mm, ťažko sa mi súhlasí s argumentami niektorých kolegov. Myslím, že za týchto okolností je dôležité obnoviť dôveru spotrebiteľov a tá naozaj je e, naštrbená. Boli tu vajíčka s obsahom dioxínov, potom tá baktéria E. coli, o ktorej sa veľa hovorilo v posledných týždňoch. Neustále tu máme e, potravinové kauzy, ktoré majú dopad na verejné zdravie Takže nemôžeme e, tvrdiť e, občanom, že máme e, výnimku v tomto prípade ja teda prečo by nemohla byť aj v iných prípadoch. Ide o tú dôveru spotrebiteľov. Európska komisia podľa mňa má za povinnosť poskytnúť všetky informácie na obnovu práve tejto e, dôvery. Ide o informovanie spotrebiteľov. Je to príliš dôležité pre tehotné ženy a deti, ale tak e, myslím, že všeobecne aj pre ostatné obyvateľstvo, ale dnes je, je problém v tom, že sa hovorí o voľnežujúcom lososovi, ale pred e, istým časom to isté platilo pre e, lososa, ktorý sa chová v formou akvakultúry. Takže naozaj treba tu odviesť e, obrovský kus práce a my na tomto výbore by sme mali dbať o túto potravinovú bezpečnosť a naozaj mňa to trochu zaráža. Ďakujem pekne, François Grostet, Kristof Fielner. Uh, Ďakujem, pán <clears throat> predsedajúci. Už po dlhý čas sa zaoberám tejto diskusie a, a málo kedy sa jedna diskusia zameriava na jeden výrobok, jeden produkt. Málo kedy vidíme tiež, že toľko Švédov sa zapája do jednej diskusie, ale e, vysvetľuje to tento, e, povaha tohoto výrobku, tohoto, tohoto e, kysnutého sledia. To je pre nás také dôležité ako parmská šumka pre, pre Talianov, haggis pre Britov. Možno to všetko neznie výborne, ale sú to dôležité veci, kultúrne dedičstvo. Nemci majú svoju kyslú kapustu a tak ďalej a tak ďalej bola to podľa mňa doteraz dobrá rozprava tu v e, parlamente po naše minulé e, stretnutia. Chápem o povahu tejto otázky, chceme, chápem e, snahu o predlženie tejto výnimky, pretože v Švedsku je to výrobok osobitý. Skutočnosť, že sa diskusia tu tak naťahuje, je E, je vysvetliteľná tým, že keby sme nemali túto výnimku, e, tak by to nie nevyhnutne stačilo. Budeme mať dostatok rýb na trhu, ktorý, e, alebo výrobcov, ktorí, ktorí nakladajú tieto slede, pretože ľudia, ktorí, ktorí chytajú ryby, z ktorých vytvára tento kvasený sled, tak to sú malinké podniky, malí rybári každý z nich loví viaceré druhy, e, aby vyrábali e, určité výrobky. E, nie, nie, to sú zmiešané rybárstva. Takáto výnimka by znamenala pre všetky výrobky, tak pre, pre, pre tieto spomínané výrobky feta, parm, parmská šunka, tak aj tieto krajiny, keby sa tu niečo napadlo, tak by mali strach. Myslíme si, že doteraz to veľmi dobre fungovalo. Myslím, že sa to dá pripustiť. Švédi nie sú vystavení vysokým e, dávkam e, dioxínu nie vyšším než v zvyšku Európy, to je fakt, ktorý všetci vieme. A e, úrovne dioxínu v mlieku kojacích matiek, to nás samozrejme veľmi zaujíma a vidíme, že sú tu zásadné problémy, keď dnes, e, aj keď bez takejto výnimky 80 Švéd, Švédov si tieto odporúčania uvedomuje. Aj 17 máte pravdu, e, rodičov o tom vedia, ale Mark Twain, ako viete povedať, že na jednej strane sú e, lži a na druhej strane sú štatistiky. Na jednej strane je v poriadku 17 rodičov, ale 40 rodín s deťmi podstate na, nakladané slede v žiadnom prípade ne, nejedia. A zvyšok len veľmi zriedkav. Ja som si e, prečítal správu, o ktorej si ty hovorila, Karla. A myslím si, že predrečníci majú pravdu, že nie sme dokonali, pokiaľ ide o odporúčané e, prípustné dávky. Na základe správy e, E, potravinovej agentúry asi 400 žien e, nesleduje pri, e, tie predpísané dávky, ale treba sa pozrieť na tie celkové pomery, celkový obraz. Nejde to, nejde, nie, nie, že by to bolo 400 detí ročne otrávených. Nie, skôr, skôr to treba vyvážiť e, zánikom rybárskeho sektoru v, v, v Švédsku. Francúz hovorí, že nechceme e, e, konzumovať dioxíny, ale je dôležité mať na pamäti, že treba si všímať celý ten obraz. Vy ste nám dali e, jeden príklad vývozu 300 e, kilo, to je jediný príklad. To nie je rozmer taký, že by sa to exportovalo do celej Európy a že je tam množstvo ľudí, ktorí, ktorým to hrozí, ktorí, ktorí majú tieto škody. Nesnažme sme sa, nesnažme sa tu e, útočiť pri veľkými zbraňami e, e, na relatívne malý problém. Bola by to prehnaná reakcia a to by bola vlastne búrka. E, prehnaná s ohľadom na, na rozsah problému. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Fielner. A teraz ja sa tiež chcem opýtať pána Kristofa. Je možno vyrábať nemožno vyrábať fermentovaný sledov bez dioxínu. Toto je nemožné? Po prostu, czy nemožné robiť z jakýchž iných? Nemožno robiť nejakých, e, nemožno spracovávať nejakých iných haringov. The problem is you need big, uh, you need big, uh, herring. They, they... Potrebujete uh, veľké a, a masné, tlstnejšie, tlstejšie ryby u, u, ak by ste zobrali lososov, tí majú ešte vyššiu mier, mieru, mieru a kontaminácie dioxínmi, než ryby, ktoré plávajú pri vyšších sférach prílade. Áno, mož, mo, možno, pokiaľ ide o túto limitovanú výnimku, všetci sa zhodujeme, že táto výnimka je dobrá, pretože nikto túto, tento typ úpravy ryby nekonzumuje v obrovským množstvom, ale to, čo vy tvrdíte, že úroveň e, dioxínu v mlieku kojacích matiek sa znížilo, to nie je pravda. To je veľmi zaujímavé pre, pre, e, prepojenie. E, ho, hodnota polychlorovaných vinilov sa zvyšuje, bifenolov sa zvyšuje od 70. rokov E, úroveň týchto PCB sa zni- znižuje 10 e, ročne práve korešpondujúci s, to, s týmto. Ale to PBD, e, dioxíny teda, nemajú takýto signifikantný trend. PCB sa znižuje v tomto mlieku, ale nie PBD. A to je tiež veľmi zaujímavé, pretože medzi 1990 a 2008 nevidieť zásadný trend zredukovania PBD, takže úroveň dioxínu v tomto mlieku zostávajú i v rybách konštantné. Veľmi zaujímavý, podobný, podobné prepojenie. Pán kolega nediskusujme, nevytvárame novú diskusiu v rámci diskusie. Ja sám vlastne som e, lovil slede. Nerobím to na e, obchodné úč účely, ale mám možnosť ísť e, e, loviť presne v, ten, v tú časť roka, ako hovoril Karl, keď e, slede majú tie správne úrovne dioxínu, keď majú tú správnu veľkosť a tak ďalej ak ste miestny e, rybár a snažíte sa z toho vyžiť, tak to je úplne iná otázka. Musíte e, loviť v správnu časť e, roka správny počet rýb, aby ste zasítili trh. Ale to nie je správna otázka. Ak chcete, aby ľudia lovili ten, tú, tieto suroviny, z ktorých robíme tieto slede, tak musíme mať túto výnimku. Švédska vláda očividne nechce otráviť svojich ľudí ale to nie je ten istý, eh, ten istý eh, no, ten posúdenie, ktoré som povedal ja. Ďalšia švedská kolegyňa, pani Westlund, nech sa páči. Myslím si, že by sme sa mali držať eh, zoznamu rečníkov. Pokiaľ ide o slova Kristofera, nie je v tom nepravda, ale pokiaľ ide o rybolovný priemysel, oni samozrejme chcú zachovať tento priemysel, predovšetkým pokiaľ ide o lososov, z nich je vysoký e, prínos. Ale treba chápať aj to, že to, čo hovorí priemysel, nie je vždy aj 100% prav- pravda. I majú tu ekonomické záujmy. Ľudia iní, ktorí sa pozerajú na tento problém, majú úplne iné, iné, iné závery. Je však pravda, že priemysel takéto argumenty používa. Ďakujeme. Vrátime sa do diskusie pán Schnellhardt. Ja, <clears throat> Áno, ďakujem veľmi pekne, vážené dámy a páni. Ja si myslím, že to je mimoriadne dôležitá, zaujímavá diskusia, ktorú tu dnes vedieme, ale samozrejme, keď my, sme, my sa nachádzame na pôde e, výboru pre životné prostredie a verejné zdravie, tak musíme mať ťažisko samozrejme na zdraví. To je absolútne správne. A keď e, sa vrátim späť, prečo sa vôbec poskytla takáto výnimka pre Švédsko, tak e, mi bolo povedané, že táto výnimka sa poskytla preto, že vo Švédsku je informovanosť e, informovanosť pre občanov veľmi dobrá. E, v a preto sa neudelila tá výnimka po baltským štátom, pretože tam tá informovanosť nebola taká dobrá. Takže aká je teda tá informovanosť? Je to skutočne také zlé, že len 17% o tom niečo vie? Alebo sa e, udelila táto výnimka na e, nesprávnom základe? Alebo je tá informovanosť v skutočnosti lepšia, ako o to hovoríme tu? Takže samozrejme, musíme si uvedomiť, že všade v životnom prostredí sa nachádza dioxín. Keď jeme dnes náš šalát, tak tam ho takisto príjmame. Ale rozhodujúce sú tie dávky a tie hladiny. Takže samozrejme, teraz hovoriť o nejakom trávení obyvateľstva, to je potrebné um, tu je potrebné byť veľmi opatrný. Ale samozrejme, keď je to tradičné, pokiaľ je, sú tu nejak, je tu nejaké klesanie tých hladín kontaminácie. A pokiaľ Švedsko hovorí, ktorý hovorí, že, že asi 6% ľudí tých e, pardon, 6% je e, tých rýb, ktorý, e, ktoré majú takýto obsah dioxínu a zvyšok ide z fariem, z tých akvakultúr, kde tie hodnoty dioxínu nie sú také vysoké, tak musíme samozrejme toto rešpektovať, ale s výhradou zákazu exportu, pretože pokiaľ máme nejakú rybu, kde e, sa musia za, e, udržiavať, keď ja teda produkujem nejaký rybný produkt, kde musím dodržiavať určité limity, ale e, ryba alebo surovina teda pochádza z krajiny, kde sa takéto hodnoty, takéto limity nedodržiavajú, tak to je potom veľmi nesprávne. Samozrejme, myslím si, že práve tu musí byť komisia veľmi prízna a musí sa postarať o to, aby sa takýto zákaz vývozu dodržal, ale ja v podstate nevidím problém, že by sme chceli, aby sa Švedi otrávili. Ja si myslím, naši švedskí kolegovia všetci sa tešia veľmi dobrému zdraviu. To vidíme na nich, keď sa po nich pozrieme. Dziękuję bardzo e, koleżance Hartowi. Ďakujeme pánovi kolegovi Šnelhartovi a chcel by som e, privítať skupinu z NGO z Rakúska. Zriečne vás tu vítame. E, Rakúšania e, z NGO viek prišli na prišli na pozvanie našej pani kolegyne Kalenbach po obede sa budú stretať s pani Kalembach a s ďalšími členmi. Dobre, budeme pokračovať diskusie a teraz e, prejdeme na juh. Pán Arsenis, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Dúfam, že naši návštevníci sa nevystrašia z toho, čo tu si tu vypočujú. To, čo navrhuje Asa Westland, je veľmi vyvážený návrh podľa mňa je, normál, je normálne, je prirodzené e, zachovať národné produkty v zodpovednosti členských krajín. Nie je však prirodzené pokračovať e, e, loví ryby na e, u, účely, ktoré sa ne, e, to potom nakoniec nevyužijú na tieto tradičné produkty a keď tieto informácie sa neposkytnú. Dokonca aj keď sa poskytne informácia, by som ja dodal. Ak nie je kontrola e, prítomná, Problém v zásade je, spočíva na strane kurtu komisie, pretože my sa v Európe posúvame od jedného potravinového škandálu k, druhému. Otázka alebo problém, ktorý sme videli v Nemecku e, pri e, e, nákaze baktériou E. coli, veľký, veľký úder, e, ďalej, ktorý zasiahol mnohé krajiny, Taliansko, Španielsko, moju krajinu. Hovoríme o stovkách miliónov eur v tejto veľmi známej, zložitej situácii. Tak si nedokážem predstaviť, ako komisia dokáže skrývať, e, skrývať si, zakrývať oči a, a skrývať sa, tak povediať ako štros do piesku, pretože musíme veci kontrolovať, pri, aby nevznikali takéto škandály, pri potravinové škandály. Ťažko je potom postupovať, keď sme o problémoch vedeli. Toto vytvára množstvo problémov. My e, by sme mali sa spoliehať na verejnú e, vzájomnú dôveru výrobky, ktoré sú e, potvrdené v členských krajinách, by mali byť bezpečné pre ďalších občanov. A to je dôvera, ktorú treba v každom prípade obhajovať. Pán Fielner povedal čosi aj o fete, e, našom syre. Nerad by som, aby naši občania jedli fetu, ak je dokázané, že im to škodí. To je jasné. Švédsko po ekonomickej stránke veľmi prosperuje. Ak ne, nepríjmu teraz opatrenia na e, ochranu občanov pre, pre takýmito zdravotnými problémami, kedy? Veď všetko ide cyklicky. Budete to robiť snáď, keď bude ekonomika v najhoršom stave. Teraz máte tú možnosť konať, takže vyzývam v prvom rade komisiu, aby E, neprichádzala s, ďalším, s ďalším e, e, s ďalšou výnimkou nad rámec toho, čo povedala pani Westlund. Tradičné špecifické produkty a aj potom, aj v takom prípade adekvátnou tiež v súlade s adekvátnou kontrolou. Ďakujem. Teraz má slovo ešte pani McEwen a potom e, predstaviteľ komisie a na záver pani Westlund. Rada by som položila komisii iba jednu otázku. Keď ste reagovali na pani Vestlund, tak ste povedali, že ste túto správu švédskej bezpečnostnej agentúry pre potraviny nevideli. Tak sa chcem opýtať otázku tej, tejto baltickej pracovnej skupine. Kto je v nej prítomný? Kto je členom? Kto sú členovia baltskej pracovnej skupiny? A keďže sa mi zdá, že je tu teda nejaká správa švedského orgánu pre bezpečnosť potravín, tak myslím si, že to by mal byť kľúčový dokument, ktorý vaša pracovná skupina posudzuje, berúc do úvahy ďalšie e, agentúry tohoto typu. Môžeme sa prosím dozvedieť, kto sú členovia tejto rady. A zdá sa, že v Švedsku boli správy o vývoze do iných krajín, ako sme počuli napríklad do Francúzska Preverila toto Európska komisia, preskúmala tieto prípady. Chcem vedieť, či e, tieto prípady boli vami preskúmané. 6 rokov, ako tvrdíte, študujete, e, študujete vec. To je, e, ste robili poslednú štúdiu, to je dosť dlhý čas, ak, ak by ste včera boli, urobili kontroly, našli by ste asi sil, silné kontroly, ale ak nebudú, našli by ste nejaké o 5 rokov? Komisia si má robiť svoju robotu. Oni E, vy tu nie ste na to, aby ste e, uľahčovali e, negociácie. Vy máte chrániť občanov. Ľudia, takisto tu bolo rozhorčenie, keď, keď, keď sa zakázali určité typy hovedzieho mesa. My sme začali jesť, prestali, boli sme ochotní a prestali sme jesť veci, ktoré, o ktorých nám povedali, že neboli e, veľmi bezpečné. Nech sa páči. E, Pani veslom, chcete hovoriť teraz alebo až po komisii? Nerozumiem teraz, mám priestor po komisii? Tak tiež mám krátku otázku pre komisiu a to je nasledovná. E, or- orgán EFSA nechcel výnimky. Takže táto výnimka e, v konečnom dôsledku vyzerá byť motivovaná konzultáciami s priemyslom je to vôbec e, zvyk, zvykom v európskej potravinej politike. Ako si myslíte, že toto ovplyvní vieru spotrebiteľov, ak EFSA povie, že to nie je bezpečné, že to ohrozuje tisíce detí mladý, a, a nenarodených detí a priemysel e, hovorí, že to potrebuje na svoje príjmy a vy to povolíte, je to bežné? zanim oddam głos przedstawicielowi komisji, pani... Teraz dáme slovo zastupcov Nie, pani Korasa Bildo ešte sa chcela vyjadriť. Nechcem naťahovať e, diskusiu, len snad dve veci naviasnenie. Nie je to otázka tisíc detí. Rada by som, aby komisia zverejnila pre všetkých vo výbore presné čísla, koľko žien, koľko detí E, sa to týka. Musíme vychádzať z údajov a faktov a nie e, ako sociálni demokrati e, len strašiť ľudí. A druhá vec, my všetci sa zhodneme, že informácie sú kľúčom pre zodpovedné orgány. Je to veľmi dôležité a ja si myslím, že to je naozaj niečo, čo, na čom sa všetci zhodneme. Posilniť podmienky a zabezpečiť že výnimky pre Švédsko a Fínsko budú základom pre viac informácií, viac kontroly pre zodpovedné orgány. A ešte jednu vec veľmi jasne. Návrh pani Vestlund je nerealistický. Nemôžete predsa oddeliť tento konkrétny typ ryby od ostatných lososov. Neexistuje spôsob. Malí rybári, my tu nehovoríme o priemysle. priemysle. Vy ste navštívili severné oblasti Švédska, videli ste tých e, malých rybárov s starými e, e, loď, lo, loďami, hovoríme o malých pobrežných rybároch, nehovoríme o veľkej lobby, veľkého priemyslu. Neprežijú, ak budú mať povinnosť loviť len sledov, ktoré sa používajú len na sestrami. Pre, pre, váš návrh je E, e, nerealistický. Buď celá derogácia, alebo nič, ten váš, váš návrh sa nebude dať implementovať, tak vám poviem. Ešte ostatná túra e, reakcií. Pani... Dobre, ako posledná reakcia pani Hasi, pani Dagmar Berend. This was just a lie about me. Ne, and I'm not some... Can I just say that that was a lie? That she... Môžem len dodať, že to bola lož a že veľmi rada si vypočujem, čo k tomu povie, povie komisia. Ešte pani Hasi, pani Dagmara Rodberend. Ešte pani Hasi a pani Dagmara Rodberend. A potom už končím zoznam. Takže tri stručné pripomienky. Poprvé sú tu tradičné jedlá, ktoré používajú haringov z Baltského mora, ale ja som nikdy nepočula o e, tom, že by bol potrebný väčší druh, špeciálny druh haringov, obmedziť veľkosť rýb, ktoré budú vhodné na e, ľudskú konzumáciu. To by možno vyriešilo všetko súvisiace s fínskymi tradíciami. No a ešte druhá vec, pred desiatimi rokmi jeden z fínskych argumentov bol ten istý, ako sme dnes počuli z úst Švédov, takže to, že e, úroveň konzumovaných dioxínov je oveľa nižšia. Ale ja som bola trošku šokovaná tým, keď som sa pozrela koľko predstavujú e, haringy v príjme tohto, v celkovom príjme týchto dioxínov. Naozaj bolo to, bolo to vysoké percento. A ešte e, ten argument ministerstva pre polnohospodárstvo a lesníctvo vo Fínsku Väčšinou sa to výlučne týka eh, balckého haringa. Oni dokonca samotní nebojujú za tú výnimku pre voľne žijúceho lososa. Ďakujem. Pani Dagmar Rodberen. Ďakujem. Pani Dagmar Rodberen. Tak ako eh, predrečníci a ja vystúpim viac ako jedenkrát, zdôrazním jednu vec. Eh, ide o situáciu ktorá sa týka e, práce a spôsobu obživy viacerých ľudí. No a mne to pripomína tú situáciu v Stredomori a vtedy EÚ rozhodla, že je potrebné zaručiť nejakú nižšiu teplotu v tele ryby hodinu po jej vylovení a kvôli tomu mnohí Portugalci prišli o prácu. Ale napriek tomu sa to žiadalo. Takéto dočasné eh, opatrenia máme eh, vždy a znova. Takže nemôžeme mm, pokračovať eh, s takýmto otravovaním pod zámienkou, že inak by boli zrušené pracovné miesta ale sú tu aj iní kolegovia ako pani Grostrec EPP, ktorí e, vystúpili veľmi rozumne, ale ešte jedno vystúpenie, ktoré sa mi zdalo trošku oportunistické. Mňa by zaujímalo, koľko rýb sa vyloví, koľko haringov, koľko iných druhov vo Švedsku, vo Fínsku. E, hovorím aj o voľne žijúcom lososovi, keď toto budeme vedieť, tak potom budeme vedieť, koľko sa v týchto krajinách spotrebuje, keďže sa to nemôže vyvážať. Aj keď vieme, že sa to vyváža, ale nemôžeme e, kontrolovať ako presne. Ale keď budeme mať tieto množstva, tak budeme vedieť, koľko e, ľudí ich konzumuje, aká je flotila. Možno, že v niektorých oblastiach naozaj tá spotreba je veľmi vysoká. Všade tam, kde je prístup k moru ak komisia nemá tieto čísla teraz, tak možno by nám ich mohla poskytnúť neskôr. Ďakujem bardzo. Po tej disku... Ďakujem veľmi pekne. A teraz po diskusii, po rozprave odovzdám pánovi Fu slovo, aby, sa, aby zareagoval na pripomienky poslancov. You, Ďakujem pekne, pán predseda. Naozaj ten zoznam otázok bol veľmi dlhý, neviem, či som si ich poznamenal všetky, ale pokúsim sa ich e, zoskupiť. V prvom rade chcem jednu vec objasniť, pretože mám pocit, že to bolo isté nedorozumenie. Náš súčasný návrh sa nezameriava na výnimku pre e, fermentovaných e, haringov. Ide aj o voľne žijúceho lososa a ostatné druhy. Niektorí tu žiadali výnimku iba pre fermentovaných e, haringov, ale boli aj takí, ktorí e, chceli rozšíriť túto výnimku. Požiadavka o výnimku vlastne vzýšla zo strany členských krajín, konkrétne Švedska a Fínska. Oni žiadali e, predlženie tejto výnimky. No a potom sa o tom hovorilo na e, pobaltskej pracovnej skupine. Ja, mňa by zaujímalo, kto z tu prítomných tam bol. Tam ide totiž to o e, vládnych odborníkov, nejde tam o zástupcov potravinárskeho e, odvetvia e, rybárov sú tam zastúpené aj úrady pre potravinovú bezpečnosť. Táto skupina sa skladala z 8 e, susedných krajín, ktoré majú prístup k Baltskému moru. Podľa mňa to bol e, vyvážený, bola to, bolo to vyvážené zloženie, teda boli tam zastúpené tie najviac dotknuté krajiny. A potom otázka na monitorovanie. Môžeme potvrdiť to, že úroveň dioxínov pomaly klesá. To, to dokázal ten monitoring. A taktiež sa veľa hovorilo o kontrolách. Takže výrobky umiestnené na vnútorných trhoch, na švédskych a na fínskych v tomto prípade. A doteraz komisia nemá informácie o tom, že by ryby, ktoré nesplňajú súčasné požiadavky, že by boli uvádzané na trh alebo vyvážané do iných členských krajín. Vy ste sa pýtali, čo komisia spravila s 350 kilami rýb vyvezených do Francúzska. Nebolo to oznámené. Lutujem, ja nemám žiadne informácie o tom, že by Francúzsko alebo Fínsko alebo Švédsko o tom informovali, teda že by táto ryba nesplňala stanovené požiadavky. A Fíni môžu vyvádzať ryby bez problémov za predpokladu, že sú splnené maximálne uh, hodnoty stanovené v Európe. Takže v prípade tých 350 kýl komisia nekonala, pretože úplne povedané my sme e, o ničom nevedeli až do chvíle, kedy sa na nás obratila pani Westlund. Potom sa pýtate, čo komisia spraví ďalej. A ja chcem hovoriť o tej inšpekcii potravinárskych a veterinárnych úradov v roku 2005, takže už istý čas ubehol. A treba vedieť, aké sú pracovné postupy, teda keď sa odhalia nejaké nedostatky, tak potom úrad začne viesť dialog s dotknutými relevantnými orgánmi s cieľom odstrániť takéto nedostatky. No a tie odporúčania boli dostatočne implementované švedskými úradmi. Takže my naďalej budeme zdôrazňovať význam implementácie hlavne informačnej povinnosti, ale ide hlavne o Švédsko a Fínsko, pretože oni musia informovať svojich spotrebiteľov. A ešte jedna vec k tomu, čo tu odznelo. Komisia e, nesúhlasí s výnimkou. Nerobíme to e, len tak. E, nedávno sme mali prípad výnimky e, ktorá bola zamietnutá pre jednu z pobalských krajín. Oni žiadali vyššie úrovne ako tie povolené v EÚ v prípade dioxínu, ale aj iných látok. A jasne išlo o vôľu vyvážať viac do EÚ, ale my sme vtedy e, konali správne a ochránili sme zvyšok EÚ 26 e členských krajín. Ale tu ide o rozhodnutie Švedska a Fínska. Oni žiadajú tú, túto výnimku a e, oni musia taktiež dohliadať na to, aby tieto požiadavky boli splnené. A nemám informácie o množstve rýb vylovených e, z Balckého mora alebo konkrétne informácie o druhoch. Ja predpokladám, že tieto informácie by sme mohli získať od e, národných úradov alebo od generálneho riaditeľstva MARE ale celkové množstvo možno nenutne e, od, hovorí, e, vypoveda o vystavení e, takýmto látkam. Neviem, či som na niečo zabudol, ale to by bola asi prvá reakcia. Čo mohol pán pre... Ďakujem veľmi pekne. A mohli by ste nám prosím povedať e, presne, a, e, že teda e, vlády Švédska a Fínska chceli mať výnimku, ale pri akej rybe? The derogation Išlo o haringov väčších ako 17 cm, pre lososa, e, pstruha a ďalšie dva druhy rýb. Čiže to sú všetko biele, treskovité e, ryby. Áno, ďakujem veľmi pekne. Pani McGavin a potom záverom pani Malstrom. Skoro ste ma preskočili. Ja sa chcem opýtať niečo komisie, či... Eh, ja sa pýtam, či vaša pracovná skupina hovorila o tejto štúdii. Pani Dagmar Rodberend, kolega Fielner potom. Pani Rodberend. Najskôr pani Rodberend. Pán predseda, ten nízky počet e, rokov, ktoré ubehli od roku 2005, pán Fielner, nechcem to tu predlžovať, ale ja mám dva čísla, dve čísla, o ktoré som žiadal. E, počet tón vylovených e, pod touto výnimkou pre haringy je to tisíc, 100, e, e, pardon, 100 tón a 72% sa použije na e, fermentovaný haringov v konzerve a 320 tón je to pre lososa. To znamená, že 30 gramov na osobu, to je spotreba vo Švédsku. No a ešte jedna otázka. Komisia síce hovorila, že nemá informácie ale ja predsa len som si našiel ten článok, o ktorej hovorila pani Westlund. Švedské miestne eh, úrady povedali, že nemohli nájsť nejaký dôkaz, ale že eh, to prešetrovali a teda preto nemohli poskytnúť eh, nejaké informácie, nemohli to oznámiť. Ďakujem bardzo i na tým... Ďakujem vám veľmi pekne a týmto končíme. Ešte chcete pani Westlund hovoriť? Nerozumiem e, vášmu postupu pri udelovaní slova. Dostaneme slovo naozaj po komisii? Predseda hovorí, že kľudne aj teraz. Takže môžem to povedať teraz. Ja som počúvala prvú odpoveď komisie. Neviem, možno, že som to nepochopila správne, ale vy ste povedali, že ste nevedeli o tejto správe švedských e, úradov, teda informácie o tom, že málo rodín s deťmi si uvedomuje e, túto hrozbu. Je veľmi dôležité vedieť, že švédske úrady nešíria tieto informácie. Takže skôr túto správu skrývajú. Ja som ale túto správu poslala príslušnému komisárovi aj články z tlače a tam jeden exportér, exportér uznáva, že vyviezol takúto rybu, aj keď tá úroveň dioxínov bola veľmi vysoká, vyviezol do Francúzska konkrétne. Takže samotný exportér to e, uznáva. No a teraz, keď komisia tvrdí, že o tom nevedela, je to zvláštne. No a taktiež jedna vec dá sa e, s polutovaním skonštatovať, že sme takto e, dopadli, čo sa týka konzumácie, ale tie informácie by mali byť jasné kvôli výnimkám tisícky detí a e, tehotných žien asi prekročí tú priateľnú mieru dioxínov v podstate tu nie je žiadna kontrela, kontrola. A ministra, keď sa ho pýtali, tak on ani nevedel v podstate poskytnúť odpoveď. Možno ešte neboli skontaktované všetky úrady, ale nikto si neprizná zodpovednosť, pretože je tu trh s rybami a zdá sa, že nik nie je zodpovedný na tomto výbore. Možno sme v najlepšej pozícii, aby sme tomuto rozumeli. Hovorilo sa tu o veľa čísel, o veľa číslach, ale je to trošku zarážajúce. Hovorí sa o tom, že pre Švédov sú takéto dioxínom kontaminované ryby problémom. Sú aj starí, starší muži, ktorí veľmi eh, pravidelne konzumujú takéto ryby, ale najzávažnejšie je to pre deti a tehotné ženy. Na to sa treba zamerať. Treba sa pozrieť na to, akým spôsobom e, materské mlieko napríklad e, obsahuje tieto látky, e, do akej miery. Samozrejme, ten problém nie je ten istý pre e, všetkých, ale ten dopad je závažný pre tých, ktorí konzumujú pravidelne alebo veľa takýchto rýb. A bolo by zaujímavé mať takú komisiu, ktorá by sa naozaj oboznámila s touto otázkou. Máme švedskú vládu, ktorá hovorí, že nie problém ale to nie je pravda. Sú tu deti a tehotné ženy a potom sa tu väčšia pozornosť zameriava na e, priemyselné odvetvia. Ja nechcem zakázať e, výrobu fermentovaných haringov, ale nemôžeme ďalej vyrábať takéto výrobky, ak nebudeme riešiť problém iných rýb. Nejde o to e, zrušiť e, fermentovaných haringov, ale treba stanoviť rámec pre aktivitu rybárov. Mnohí vo Švédsku sú pripravení zaplatiť viac a môcť e, teda konzumovať viac rýb. Táto rozprava bola vyčerpávajúca, ale zdá sa, že nemáme možnosť to ovplyvniť teda ovplyvniť komisiu, ale musí komisia vedieť, že parlament tomu venuje pozornosť e, e, a komisia musí zohľadniť stanovisko parlamentu a treba v prvom rade myslieť na tie deti, ktoré budú vystavené tomuto riziku. A v tlači sa celá pozornosť venuje fermentovaným haringom, ale nie, to treba lepšie e, zacieliť tú diskusiu. E, treba ochraňovať verejné zdravie. Ja tu neskončím. Podľa mňa táto otázka musí byť e, naďalej stredobodom pozornosti. Všetci musia uvítať lepšiu, lepšie poskytovanie informácií. Ja dúfam, že situácia sa zmení od dnes. Ja dúfam, že všetci pochopili, že ide o budúcnosť našich detí. Ďakujem. François Grostet. Pán predseda, ja, ak dovolíte, sa chcem jasne opýtať komisie nasledovné, či by nebolo možné dať ultimátum švédskej vláde keď počujem, že 300 kýl takýchto rýb bolo vyvezených do Francúzska bez nejakej, e, nejakého súhlasu a nič sa nevie o, o e, ich, e, ich e, spôsobe e, zabalenia, prepravy. E, PPCD alebo PPCP, to je e, chemické označenie dioxínu. Ja si myslím, že by tam malo jasne stať dioxín. Ak švedské a fínske tradície vychádzajú z toho, že ich obyvateľstvo takéto e, kontaminované ryby konzumujú, tak v poriadku mňa to nešukuje, je to ich tradícia, ale ja ako francúzska chcem, aby moji občania boli informovaní, aby vedeli, čo jedia. Je to možné? Predstaviteľ komisii, pán direktor. Za komisiu, pán riaditeľ Chceli by ste sa vyjadriť, pane, lebo niektoré otázky boli určené vám. Čo sa týka správy, správa nebola odprezentovaná na komisii. No a čo sa týka poslednej otázky. A ja dúfam, že som to pochopil správne. O, zopakujem to nie je zakázané vyvážať ryby zo Švédska, e, z Fínska do iných krajín EÚ. Nevyžaduje sa žiadne, žiadne predbežné povolenie. Je to na vyvážajúcej členskej krajine, ale hlavne na dovážajúcej, aby sa zamerala na prípadné kontroly, na hodnotenie rizika, ak ide o výrobky zo Švedska a z Fínska, ale je to dobrovoľné, je to naozaj na, e, je to zodpovednosť dovážajúcej krajiny. Musia sa zamerať na tie výrobky, pri ktorých si myslia, že je takéto riziko kontaminácie. A taktiež otázka týkajúca sa FAO, FAO boli v 2005 v týchto krajinách, ale potom bola vypracovaná správa, ale žiadne následné kroky sa neplánovali. Ja predpokladám, že v budúcnosti budú ďalšie takéto e, misie. No a čo sa týka označovania, a požiadaviek je pôvodné, pôvodný obal na konzerve, ale ja si neviem predstaviť, ako by sme teraz mohli spraviť e, niečo na ďalšie zvýšenie povedomia spotrebiteľov o, o tom, čo tieto výrobky obsahujú PCB alebo dioxíny. Ďakujem veľmi pekne. Teraz skončím diskusiu na túto tému. Ďakujem predstaviteľovi komisie a všetkým ostatným zúčastnených a prejdeme do ďalšieho bodu, k ďalšiemu bodu, pardon, a je to bod 7. A to je vykonávanie európskych právnych predpisov v oblasti životného prostredia. Máme tu 6 otázok, na základe ktorých budeme diskutovať a komisia na ne bude odpovedať. Takže máme asi 60 minút na 6 otázok, takže asi 10 minút pre každú otázku. Budem teda sa snažiť budem sa snažiť dodržiavať času, časový limit tak, aby sme do 12.30 stihli skončiť celý program. Najskôr začneme prvou otázkou. Tu položil pán Karl Heinz Florenc na tému REACH. Vy všetci máte podrobný, podrobné otázky. Máte, máme tu pána Patrika Marfeho a pán Björn Martin. Poprosím, aby ste na ňo odpovedali. Thank you, Mr. Chairman. Honorable. Ďakujem, vážení členovia parlamentu, dámy a páni. Veľmi stručný sumár troch otázok vzhľadom na krátky čas. Nepôjdem do podrobností. Pôvodne som tak bol pripravený takto vám odpovedať e, na tie otázky, ale ak budete mať následné otázky, samozrejme, že som pripravený e, poskytnúť doplňujúce podrobnosti. Prvá otázka sa týka toho, aký je aktuálny stav v otázke ríču. Na úvod snad hneď poviem, že Európska chemická agentúra poskytne veľa informácií, množstvo údajov. Nebudem vám hovoriť veľa týchto čísel. Zameriam sa len na pohľad komisie, kde sa asi nachádzame. najprv hlavnej časti ríču. No to sú aktivity, ktoré priemysel podniká, aby si splnil registračné povinnosti. Predovšetkým zber informácií s cieľom umožniť priemyslu jednotlivým e, priemy, e, užívateľom na konci reťazca identifikovať potrebné opatrenia e, spravovania rizík. Končili sme práve prvé e, obdobie registrácie, koniec novembra minulý rok, rok, kedy priemysel mal poskytnúť asi 25 tisíc e, materiálov, dokumentov agentúre. Pokiaľ ide o všetky chemikálie, ktoré sú, touto povinnosťou na túto lehotu viazané. Ide o látky dovážané do Európskej únie i vyrábané tu as, e, nad 1000 tón v objemu aj spe, špecificky nebezpečné látky, reproduktívne toxigény a tak. Registráciou všetkých týchto látok tak v prvom rade máme pre veľkú časť objemu týchto e, látok registráciu. Čo však je dôležitejšie, aktivity priemyslu sa pre všetky tieto látky dovršili, identifikujú sa potrebné informácie, aby sa vyhodnotili rizika, aby sa implementovali opatrenia rizikového manažmentu. aby sa užívateľom komunikovalo, ako tieto, e, tieto opatrenia boli implementované a mali byť implementované. To, to nevyhnutne vedie, v to, o tom sme presvedčení, k bezpečnému využitiu chemikálií a k nárasti e, priemyselnej hospodárskej súťaže a čistejšiemu životnému prostrediu. To je však len začiatok procesu registrácie, len začiatkom toho, kedy chemikálie vstupujú do systému REACH a máme ešte dve ďalšie registračné lehoty, ktoré sa blížia v roku 2013 pre látky nad 100 tón a v roku 2018 pre látky medzi 1 a 100 tónami. Pokiaľ ide o evaluáciu, evaluačné aktivity a, a agentúra pre chemikálie sa dostáva do operačnej rýchlosti, má asi e, rok na to, aby vyhodnotila všetky aktivity po otvorení dokumentov. To znamená, že tvrdo pracujú, ale výsledok, ktorý vidíme, je výsledok tých materiálov, na ktoré sa pozeráme. Takže množstva sú nižšie, než by ste očakávali, keď e, dospejete k tej operačnej rýchlosti. Na našej web stránke uvidíte, že v roku 2010 napríklad agentúra preverila 273 registračných dokumentov registrovaných pred veľkými registračnými lehotami novembra 2010. Tieto podstupujú evaluáciu. Pokiaľ ide o autorizáciu, vo februári 2011 komisia prijala rozhodnutie dodať ďalších 6 chemikálií vysoké, kde sú veľké obavy k zoznamu. A komisia momentálne podstupuje proces formálnej procedúry a potom sa posúva k regulačným eh, inštanciám do doložky 14 k zoznamu látok sa majú pridať určité chemikálie, e, zoznam kandidátov má momentálne 46 látok. A čo sme vám minulý rok komisii máme záväzok identifikovať ďalších 90 látok, ktoré sa spájajú s vysokými obavami, aby sa v roku 2012 pridali do zoznamu. A potom je našim cieľom dodať všetky relevantné, momentálne známe látky, kde sú veľké obavy do roku 2020 na tento zoznam. Takisto tento rok pred 20 e, dňami bola vlastne lehota, kedy sa robila prvá notifikácia pre veľmi e, nebezpečné látky a preto je tu teda povinnosť výrobcom a dovozcov notifikovať Európsku agentúru pre chemikálie, či ich e, produkty e, obsahujú viac než 0,1 látok na zozname nebezpečných látok. A následkom toho 6 mesiacov po každom pridaní novej e, látky na kandidátsky zoznam táto povinnosť sa spustí pre túto látku. Pokiaľ ide o obmedzenia, aj tu Európska agentúra pre chemikálie a komisia ako e, ten základný orgán, ktorý podáva návrhy k reštrikciám, vykonávajú viac e, činností. Obmedzili sme množstvo látok. V poslednej, v poslednej dobe výrazné rozšírenie obmedzení pre kadmium. Pokiaľ ide o vymáhanie REACH zaviedol no, nový orgán, tzv. fórum. Je to taká platforma výmeny skúseností týchto e, agentúr. Mali už prvé zasadnutie, koordinové zasadnutie e, celoeurópskych aktivít. Ak by som mal pokračovať k ďalším dvom otázkam, čo robíme, pokiaľ ide o identifikovanie špecifické problémy a vykazovanie e, malým a stredným podnikom, tak stojí za spmienku, že väčšina malých a stredných podnikov, ktoré sú súčasťou, majú registračnú lehotu 2018, e, čím nižšia e, miera chemikálií, tým viac sme si všimli, že e, väčšia zlomok podnikov bude zahrnutý. E, pre rok 2014 očakávame, že zlomok zahrnutých spoločností bude relatívne nízky a bude sa potom zvyšovať. S týmto očakávaním sme vytvorili vlastne kontaktnú skupinu e, s priemyslom, aby sme vyriešili problémy pred registračným obdobím, ktoré skončilo minulý rok. A táto kontaktná skupina bude až do budúceho registračného obdobia pokračovať v jedných, jedných zo svojich aktív. Zbierať informácie predovšetkým z malých a stredných podnikov, aby praktické problémy, ktoré majú pri rozvoji eh, registračných eh, eh, materiálov, aby registrovali na čas. A v tejto registračnej skupine sme riešili tieto praktické problémy, aby sme našli efektívne a dobré riešenia pomôcť malým a stredným podnikom a v neposlednej miere, pokiaľ ide o revíziu ríču, tu budem veľmi stručný, komisia spustila práve web stránku, kde informujeme o pokroku pri revízii. No a Predovšetkým táto revízia pokrýva tri prvky, e, ktoré REACH vyžaduje. A to je revízia agentúry pre chemikálie, revízia nízkotonažných požiadaviek, požiadavky pre chemikálie od 1 do 10 tón a tiež revízia legislatívneho dopadu ríču a prekrytia s ďalšou legislatívou. Okrem toho vykonávame množstvo štúdií, ktoré skúmajú dopady ríču na e, náklady, konkurencieschopnosť, inovácie, prínosy pre zdravie. Takisto posudzujeme, ako e, paralelná e, revízia o nanomateriáloch, ktorú si zažiada parlament, môže byť zaplánovaná do celkovej revízie a čo je možno zaujímavé. Mapujeme aj program konzultácií, vrátane konferencií o revízii v rámci budúceho roku, čo vedie k dovršeniu správy 1. júna budúceho roku. Záverom najnovšia novinka. Dnes boli e, zapracované na kandidátsky zoznam ďalších sedem veľmi rizikových chemikálií a celkové množstvo chemikálií je teraz 53 látok. Ja, ako som slúbil, som poskytol taký skra- sk- e, skrátený zoznam. Dúfam, že to stačí. Ďakujem. Ďakujem pani Florenc a pán Schlüter. Chceli zaujať stanovisko. Áno, veľmi stručne jednu otázku. Ja si celkom dobre pamätám, že keď sme diskutovali o REACH, boli niektorí kolegovia prítomní a stále sa hovorila, že tá registrácia sa by sa mala týkať takých 10-15 eh, tisíc produktov. Viete, odkiaľ eh, tieto prišli? Alebo bola tá informácia nesprávna, ktorú nám poskytli na začiatku a okrem toho sa hovorilo, že tie malé a stredné podniky, tým znížime zaťaženosť, keď sa hovorí, že jedna substancia rovná sa hneď jedna, jedno povolenie. Takže e, funguje toto, alebo sú tu in, iné informácie? Ja ešte raz sa chcem poďakovať za tú informatívnu správu, ktorú ste nám tu predložili. Pán Šlita? Ja mám otázku e, ku kandidátskému zoznamu. Vy ste potvrdili to číslo 163, ale ako ste povedali, momentálne je to len 53. Akou stratégiou chcete dosiahnuť takýto cieľ? A potom k prechodným cieľom 86 látok, ktoré sú prechodné, neboli vlastne, tak ako chcete túto, túto lát, e, činnosť zlepšiť. A tiež 64 preverených eh, materiálov mali deficity. Takže je tu množstvo takých, ktoré asi preklznú, ak budete mať hranicu 5%. Takže ide, snaží sa a, a komisia dobrovoľne zvýšiť tie lehoty. Máme tu toľko problémov, nebolo by možno dobre na začiatku naučiť spoločnosti, ako robiť tieto eh, podklady správne. Ak malým a stredným podnikom máme tiež problém falošných malých a stredných podnikov, ktorí také vlastne nie sú. Akú máte tú stratégiu? A tiež potom potrebujeme preveriť viac e, materiál v dnešnom organigrame. 20 e, e, zamestnancov robí tieto kontroly, ale plán bol 28 Napraví sa toto? Ďakujem. Ďakujem za komisiu, pán Hansen. Thank you very Ďakujem. A ďakujem vám za doplňujúce otázky, ktoré dúfam, že zodpoviem k vašej spokojnosti. Ak by som začal otázkou čísiel, 25 tisíc, takmer 25 tisíc registračných E, podkladov. To znamená, takýto podklad znamená, že každá spoločnosť vyrábajúca látku, ktorá splňa kritéria pre registračnú lehotu, musí poskytnúť registráciu. V priemere asi 7 až 8 registrácií na látku. Takže 25 tisíc predstavuje vlastne registračné materiály pre asi 3000 látok. Takže pokiaľ ide našich odhad, o naše odhady v tejto situácii, v tejto chvíli odhady komisie pred spustením e, ríču a pred revíziou, myslím si, že to bolo e, súčasť finančnej revízie, tak to bola dobrá, dobrý súbeh, dobrá paralelita, ale momentálna E, práca sa týka tých látok, ktoré najlepšie poznáme. Tie najväčšie neistoty sú spojené s ďalšími registračnými lehotami, predovšetkým spojení s tou poslednou. Otázka znie, ako tá či ona látka e, registrácia funguje pre malé a stredné podniky. To, že registrácia funguje, je náznakom toho, že to bolo možné Kontaktná skupina riaditeľov tvrdo pracovala s predstaviteľmi priemyslu aj priemysel pripravil registráciu, i identifikáciu problémov, ktoré mali. Takže naozaj nechcem znevažovať snahy, ktoré priemysel mal a ktoré pro, problémy, ktoré sa vyskytli pri vytváraní spolupráce, ktorá až doteraz e, dobre prebiehala Predovšetkým pre malé a stredné podniky to bola spolupráca nová. Nechcem s problémy e, zľahčovať. Fungovalo to a to je náznakom toho, že problémy neboli neprekonateľné. Tvrdo sme pracovali na analýze týchto problémov s priemyslom a snažili sme sa ich uľahčiť, ako sa blížia ďalšie registračné obdobie, hlavne to posledné kedy sa očakáva prísun ešte ďalších podnikov. Štyri posledné témy. Stratégia na splnenie nášho cieľu 2012. U množstva látok na tom pracujeme. Uznávame, že je tu naozaj veľa práce. Takisto uznávame, že členské krajiny budú zohrávať výraznú úlohu pri navrhovaní látok na zoznam kandidátov a spolupracujeme s členskými krajinami s komisiou v snahe splniť tieto ciele, ktoré splniť sme sa zaviazali. 68% predbežných látok, to čo e, sa avizovalo na web stránke EKI, ktoré možno e, nesplňajú požiadavky na tieto e, pre, prechodné látky, tak tu prebiehajú diskusie, aby sme pochopili základ preto týchto zistenia. Predovšetkým sa vo väčšej podrobnostiach pozeráme na toto. Hovorí sa o predbežných zisteniach, pozerajú sa na, do detajlov. Je to však oblasť, kde sa aktívne snažíme presne pochopiť, kde spočívajú problémy, a zmapovať to, aký je najlepší spôsob riešenia týchto e, otázok. Je tu multiplicita možných riešení. Jedna z vecí je, je implementácia, ale je to problém, kde e, sa angažujeme a veľmi, veľmi to chceme riešiť. 64% e, e, materiálov s deficitmi, už aj tu treba pochopiť, EKA e musí pochopiť a tiež aj my z komisie musíme pochopiť, aké sú tie deficity, aby sme vytvorili správnu stratégiu. A samozrejme 5% to je opcia, ktorú nám dali, e, aby sme e, riešili nedostatky, ale máme tu na úvod dobrú bázu. A na záver potom falošné malé a stredné podniky EKA odvádza veľa roboty, v ich záujme, pretože poplatky sa tu pre ne redukujú. EKA chce byť veľmi špecifická a chce dohlbky analyzovať a tieto falošné e, malé a stredné podniky. Mnohí sa budú snažiť hľadať tú motiváciu a my vieme, že to, čo tu robí EKA, že berú túto otázku veľmi, veľmi, veľmi e, seriózne. Ďakujem e, za vyčlenený čas. Ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď. A teraz prejdeme na ďalšiu otázku a musím povedať, toto už sme mali 20 minút, takže e, pokiaľ vás môžem poprosiť, aby ste odpovedali e, stručnejšie, takže biocidy, data sharing mm, z testov na zvieratách, takže pán Patrick Murphy za komisiu, nech sa páči. Uh, Ďakujem, uh, pán predseda. V prvom rade, ak mám odpovedať tú otázku, e, poskytnem pozadie k danej legislatíve, podpíšem legislatívu a potom odpoviem otázky a revízny program pre aktívne látky, ktoré sú v biocídoch, pokrýva usmernenie komisie z roku 2007. Je tu 300 látok, na ktoré sa táto usmernenie vzťahuje. 300 z nich je e, v revíznom programe a to, čo sa deje, že tieto podniky poskytujú veľmi detailné materiály členskej krajiny sa potom identifikujú pre každú látku, a to je evaluujúci kompetentný orgán. Takže tento členský, táto členská krajina sa pozerá na tento materiál a pohľadá revíziu, názor pre komisiu a na základe tohoto stanoviska prebiehajú ďalšie diskusie s členskými krajinami a rozhodnutie sa potom príjme na to, aby sa to prijalo, pridalo k zoznamu aktívnych látok. Takže keď sme spustili revízny program, zistili sme, že v 90% prípadov sme mali len jednu entitu, ktorá predkladala materiál, buď to bolo konzorcium alebo jedna spoločnosť. V týchto prípadoch 90% prípadoch neboli programy pri vzdielaní údajov, pretože to bol len jeden entita, ktorá poskytovala eh, materiál. Keď bolo viac tých entit, tak sa vychádza z toho, že by tu mali urobili podstatné snahy, aby dve či tri spoločnosti zdieľali informácie. Na základe našich záznamov je tu len 5 látok, ktoré, o ktorých vieme, kde sa vyskytli problémy so zdieľaním e, údajov. Týchto 5 látok a 5 prípadov, všetky sa týkajú rovnakých dvoch spoločností. Jedna z nich je výrobná spoločnosť mimo Európskej únie, a jedna z tých spoločností je spoločnosť, ktorá sa nachádza na území EÚ. Mám informácie k tým daným piatým prípadom. V jednom prípade, pokiaľ ide o zdieľanie údajov, našlo sa riešenie. V ďalších prípadoch kompetentné orgány rozhodli, že všetky úsilia potrebné na zdieľanie údajov boli prijaté. Tento e, názor však nepodporili e, kompetentné e, orgány v daných štátoch. Boli tu podané aj námietky proti tém, tomuto orgánu a komisia vyšetruje túto stiažnosť. V jednom z prípadov prebiehajú diskusie a kompetentné orgány zodpovedné za vyhodnotenie materiálu e, vyhovujú tomuto predpisu a v dvoch ďalších prípadoch sú také, je taká situácia, že sú tu problémy pri dosahovaní zhody ale výsledok k tomuto sa ešte neoznámil, takže my alebo o tom nevieme. Takže súhrnom k 300 látkam v revíznom programe si uvedomujeme, že je 5 látok, kde, sú, kde je problém so sdielaním údajov a v jednom prípade sa to vyriešilo a údaje sa riešia. To znamená, zostávajú 4 látky, kde pretrvávajú ťažkosti. A ako som už bol povedal, všetky štyri prípady sa týkajú rovnakých dvoch spoločností. Čo by sa mohlo neskôr stať, pokiaľ ide o tieto látky a čo to znamená pre dotknuté spoločnosti? Momentálne to znamená, že nie sú dopady, pretože na, základe smernice o biosídoch aj spoločnosti, ktoré sú v sporoch, naďalej predávajú látky, ktoré obsahujú tieto aktívne látky až do obdobia dvoch rokov po tom, čo tieto látky sa dostavujú na zoznam aktívnych látok, schválených látok na základe doložky e, číslo 1 smernice. Toto znamená, že v tej situácii, pretože žiaden z týchto piatých látok, o ktorých sa hovorilo, nebola predložená k záveru a k vyriešeniu doložky 2 smernice, že výrobky vyrábané dvoma spoločnosťami, o ktoré ide, sú, stále sú na trhu a nie sú z toho komerčné e, implikácie, pokiaľ ide o prístup e, pri, na trh. Potenciálne problémy hrozia, keď látky budú zahrnuté do doložky. Najskoršie obdobie je v strede roku 2012 a to znamená, že na pol roku 2014 dané spoločnosti budú musieť predločiť materiály k produktom, ktoré obsahujú aktívne látky. Ešte raz zdôrazním, že keď ich poskytnú, môžu a mali by sa najviac snažiť zdieľať údaje, ale keď to nebudú môcť zdieľať, je možné, že druhá spoločnosť, ktorá nemá tie dáta, buď bude musieť odísť z trhu, alebo bude musieť robiť dodatočné testy. Treba zdôrazniť tiež, že nový návrh pre usmernenie k biocídom e, v druhom čítaní v parlamente v septembri vrátaň, e, obsahuje opatrenia, ktoré prekročujú rámec smernice a dávajú povinnosť zdieľať e, údaje. Dnešný text hovorí o tom, že treba vyvinúť čo najvyššie úsilie. Nový, nové znenie hovorí o povinnosti. Naše harmonogram ukazuje, že nové usmernenie by malo vstúpiť do platnosti alebo byť používané v polovici roku 2012 a malo by sa aplikovať od, roku, od polovice roku 2013. Od toho dátuma nové požiadavky dávajúce spoločnosťam povinnosť zdieľať údaje budú v, účinné. Takže v prípade tých štyroch či piatých eh, látok, kde sú spory, tie nové pravidlá by mali byť použité v čase, keď by mali vzniknúť potenciálne problémy. Takže z nášho pohľadu až aj v týchto štyroch či piatých problémoch by nemali byť vecné problémy u jednej spoločnosti s problémom prístupu budovom. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, kolega Ďakujem, pán kolega Viktorio Prody. Nech sa páči. Áno, ďakujem komisii za tie údaje, ktoré boli predložené. Dovolte mi povedať, že keď si teraz pozrieme um, rozmer e, tých podnikov, tak e, toto nemôže byť, ale veľkosť tých podnikov, tak toto nemôže byť garancia pre malé a stredné podniky. Mm, ja sa v každom e, prípade chcem poďakovať komisii za ten prehľad, ktorý nám poskytla. V každom prípade musíme počkať, ako sa všetky tieto veci uvedú do praxe. Ja sa chcem poďakovať všetkým za detaily a prognozy, ktoré ste všetci poskytli. E, predovšetkým e, v tom smere, aby malé a stredné podniky v Európskej únii dostali istú garanciu. Ďakujem. Máme tu ďalšiu otázku. otázku sa, otázka sa týka odpadov. Pán Karl Heinz Florenc, legislatíva k odpadom. Pán Peter Vesman za komisiu, nech sa páči. Ďakujem pekne vzhľadom na ostávajúci čas a otázky. Pokúsim sa byť čo najstručnejší ale v prvom rade zdôrazním následovné implementácie legislatívy o um, odpade. To je absolútna priorita komisie. My sme odhalili viaceré nedostatky pri implementácii tohto aký napríklad e, chýbajúce e, infraštruktúry v niektorých členských krajinách alebo rozšírený problém nezákonných e, skládok a ich zlého e, spravovania a toto naozaj porušuje rámcovú smernicu, taktiež sme si všimli e, veľký počet nezákonných e, e nezákonnej prepravy odpadov. Je to aj proti európskej legislatíve na podporu súladu s európskou legislatívou máme viacero e, aktivít a ja ich zhrniem stručne, ak dovolíte. Komisia sa snaží zvyšovať povedomie a e, poskytovať informácie všetkým členským krajinám s cieľom posilniť uplatňovanie tejto legislatívy o odpade. A tieto činnosti sa zameriavajú na účinnú spoluprácu a na transfer informácií o implementácii. Tá výmena má priamo prebiehať s národnými úradmi a ďalšími zainteresovanými stranami. Zatiaľ sa to týka e, troch e, právnych aktov v roku, 2000, e, v roku 2007 až 2009. 60 podujatí bolo zorganizovaných v členských krajinách a teraz nás čaká ďalších 15, ktoré sa špecificky za, budú zaomerať na, za, zameriavať na novú e, smernicu pre odpad a ide hlavne o povinnosť e, vytvoriť m, plány e, hospodárstva pre odpad a taktiež naďalej vypracovávame usmernenia s cieľom podporiť národné úrady a hospodárske subjekty, ďalšie zainteresované strany, ktoré majú implementovať európsku legislatívu. Máme viacero usmernení na našej webovej stránke, napríklad o tom, ako vypracovať takéto národné plány, ako odhaliť a bojovať proti nezákonnej preprave a taktiež implementácia kľúčových právnych aktov Napríklad e, o batériách, o vozidlách, ktoré už doslúžili. A taktiež máme helpdesk, ide o to objasniť európske požiadavky a e, tento hlavne sa zaoberá technickými aj právnymi otázkami a my sme aj e, zverejnili dokument, ktorý obsahuje najčastejšie položené otázky na našej webovej stránke a Naďalej sa zameriavame na kľúčové témy, ide aj o rýchlu výmenu informácií prostredníctvom elektronickej platformy. Je to Európa website. My si uvedomujeme, že napriek všetkým týmto krokom ešte treba toho spraviť veľa, a to s cieľom zlepšiť situáciu a preto uskutočňujeme štúdiu tento rok. Ide o to mať prehľad o všetkom to, čo je potrebné posledne implementácie a uplatňovanie eh, hlavne európskej legislatívy pre odpad. Vďaka tejto štúdii budeme mať aj eh, analýzu najlepších eh, spôsobov, ako dosiahnuť tento cieľ na európskej úrovni. A sfinalizovaná tá štúdia bude v októbri. A taktiež súbežne hodnotíme hospodárske, finančné a sociálne e, výnosy, výhody, ktoré by sa dali e, vyťažiť z dobrej implementácie. Budú tu prípadové štúdie, ktoré dokážu takéto e, výhody v praxi a toto hodnotenie taktiež bude sprístupnené v oktobri tohto roka. A ešte chcem hovoriť o jednom e, projekte, ktorý dokončujeme. Ide o priamu podporu inšpekcií v členských krajinách. Vďaka tomu e, budeme mať zoznam osvedčených postupov pre inšpekcie a povolovanie. Takže to je tých pár vecí, ktoré robíme teraz s cieľom posilniť takúto legislatívu. Ďakujem pekne. Ďakujem Ďakujem veľmi pekne. Pán kolega Florenc, nech sa páči. Áno, ďakujem veľmi pekne komisii a zástupcovi teda komisie. Uh, za odpoveď na otázku. Ja samozrejme viem, že aj pre komisiu je to ťažké. Ja si myslím, že vy môžete ísť do diplomácie, pretože vy ste katastrofálnu situáciu, ktorá vládne v tejto oblasti, popísali veľmi mm, prímer, príjemne. My vieme, že tá situácia je vo všetkých členských štátoch. Oni musia zmeniť svoje povedomie, svoje myslenie, aby zmenili ten stav a aby začali rozmýšľať tým smerom, o ktorom my hovoríme už pred, sme hovorili už pred 10-15 rokmi. A komisia e, skutočne um, nemáte si vytvárať nejaké podklady a a citovať členské štáty pred súd. Už Dobre, bolo to veľmi priateľsky vyjadrené, ale tie veľké deficity aj v starých členských štátoch musím povedať, že tieto um, transponovali smernicu oveľa horšie ako mnohé nové štáty a toto predsa nemôže byť. Ja žiadam komisiu, aby sa skutočne venovali, aby sa skutočne venovali tomu, aby v prípade nutnosti a potreby citovali členský štát pred súd a môže to byť aj moja krajina, pokiaľ to netransponuje. Áno, ďakujem e, pána e, zastupcu e, komisie, či to zoberie do, ohľa, do úvahy. Chcete sa ešte vyjadriť, pán Vesman? Ďakujem pekne za túto otázku. Ďakujem pánovi Florencovi. Je to veľmi dôležité. Myslím, že v mojej odpovedi som už opísal predchádzajúce kroky komisie, teda predtým, ako to celé ide na súd. Ale niekedy to končí pred súdom, hlavne keď je porušená legislatíva o odpade. E, minulý rok sme mali 20 všetkých stiažností, ktoré sa týkali práve odpadu. Ale je dôležité, aby e, sme e, boli konzistentní. A ja si práve to cením v tom vystúpení. No, no, Ďakujem veľmi pekne, môžem vám predsedajúci. Prejdeme k ďalšie, ďalšiemu a k ďalšej otázke a týka sa odpadov zo Sadry. To je to otázka pána Viktoria Prodyho. A pán Vesman bude odpovedať za komisiu. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Podľa európskej politiky pre odpad čo najviac mm, surovín by sa malo e, opätovne e, použiť, hlavne prostredníctvom e, recyklácie. Nová verzia smernice je jednoznačná. Tu ide o to lepšie používať odpoveď, odpad prostredníctvom recyklácie. Sú tu je tu 5 krokov. V prvom rade predchádzanie tvorby, odpadu, recyklácia, zhodnocovanie a tak ďalej a tak ďalej. A ako posledné je bezpečné odstraňovanie odpadu, ale týchto 5 krokov, táto hierarchia, to nie je nejaké absolútne pravidlo. Uh, Členské krajiny teda musia prí, príjmať e, kroky na to, aby dosiahli čo najlepšie environmentálne výsledky. Je taktiež dobre zdôrazniť, že napriek e, voľnej úvahe členských krajín pri implementácii musia predsa len dosiahnuť niektoré špecifické e, ciele pre zhodnocovanie, recykláciu a tak ďalej. No a je tu článok 11 odsek 2 rámcovej smernici o odpade a členské krajiny sú viazané e, cieľom a musia recyklo, recyklovať 70 e, napríklad odpadu zo stavieb. To znamená e, viac recyklácie takýchto súrovín a teda e, menej sa takéhoto odpadu dostane do skladok. No a čo sa týka špecifických európskych požiadaviek, je tu rozhodnutie Rady z roku 2003 číslo 33 a ide o, o, o kritéria pre príjmanie odpadu do e, skládok. Ne, e, odpad, ktorý nie je nebezpečný zo stavie, by mal byť e, e, umiestnený iba do takých skládok, kde je takýto odpad e, povolený a celkový organický obsah by nemal presiahnuť 5 v takýchto e, skládkach, takže veľmi nízka úroveň e, rozkladu. A taktiež e, sú tu tie krajiny Nemecko, Spojené kráľovstvo, Švédsko, Taliansko. A ustanovenia rozhodnuté, o ktorých sa rozhodol na európskej úrovni, sú odzrkadlené už aj e, v národnej legislatíve. Ak by to tak nebolo, tak e, by to vlastne bolo porušenie európskej legislatívy. Národné úrady teda musia konať s cieľom odstrániť e, túto situáciu. Ďakujem pekne. Ehm, ehm, Ďakujeme vám za informácie, ktoré som zobrala na vedomie, ale um, teraz musím s ľútosťou povedať, že um, sadra je materiál, ktorá, ktorý sa môže um, v plnej miere recyklovať. Takže je, je možný absolútny recykling, absolútne recyklovanie tohto materiálu a my sme chceli eh, sledovať, ako sa toto využíva. Pretože musíme tu byť aj trochu disciplinovaní, inak by sa mohlo stať, že by sa mohli vylúčiť um, zlúčeniny Sýrii a takisto um, kyselina sírová, a, ktorá takisto spôsobuje veľké škody a preto chcem, aby komisia jednoducho pozerala členským štátom na prsty, čo v tejto súvislosti robia. Nemali by sme sa obmedzovať len na kontrolu teoretických, um, teoretického um, transponovania týchto zákonov, ale musíme jednoducho niečo urobiť. V každom prípade ďakujem za informácie. Ďakujem. Prejdeme teraz do ďal- na k ďalšiemu bodu. To je otázka pani Ester Lang a za pani Ester de Lange bude hovoriť pán Karl-Heinz Florence, Florence pardon. A odpovedať bude pán Nikola Notaru za komisiu. Pán Nikola Notar? Yes, the water... Ďakujem pekne. Rámcová smernica o vode, najskôr možno k ochrane eh, zdrojov pitnej vody. Je tu špecifické ustanovanie, článok 7 konkrétne, a ide o povinnosť identifikovať eh, E, zdroje pitnej vody. No a po identifikácii takéto vodné zdroje musia byť e, zapísané na zoznam chránených oblastí a členské krajiny teda musia prijať opatrenia na zabezpečenie toho, aby v rámci národných postupov pitná voda splňala požiadavky tejto smernice, takže je úzka súvislosť medzi chránenou oblasťou a touto smernicou a tými štandardmi, ktoré sa majú dodržiavať. Aký je cieľ? Ide o to znížiť E, potrebné úpravy pitnej vody. Členské krajiny môžu prijať niektoré opatrenia, ide o rámcovú smernicu, takže je tu dosť veľká flexibilita, ale ide tu napríklad o vytvorenie e, bezpečnostných zón. Členské krajiny museli člen- komisii do marca 2010 e, poskytnúť plán na spravovanie povodia. Úzku to súvisí s touto smernicou. Teraz komisia skúma tieto plány a poskytne správu do novembra 2012 a to bude obsahovať aj hodnotenie implementácie, vrátane aspektov, ktoré sa týkajú chránených oblastí, z ktorých e, pochádza pitná voda. A potom možnosť použiť spoločnú poľnohospodárskú politiku, hlavne e, jej revidovanú verziu na kompenzáciu pre e, poľnohospodárov, ktorí musia prispôsobiť svoje postupy na túto smernicu. Ja chcem iba povedať, e, že druhý pilier súčasnej SPP už umožňuje financovanie opatrení na e, zaručenie súladu s touto smernicou. Je to článok 38 tohto nariadenia o rozvoji vidieka a sú tu aj e, plnohospodársko-environmentálne opatrenia, konkrétne článok 39 tohto nariadenia. A taktiež sa snažíme e, zvýšiť účinnosť takýchto opatrení prostredníctvom reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky. A ešte chcem pripomenúť, že v oznámení komisie e, z konca 2010 sú aj návrhy o tom, ako e, spraviť prvý pilier SPP zelenším, napríklad e, rotácia plodín, povinné nechanie ležania úhorom pôdy a taktiež e, je tu e, krížové plnenie. Túto záležitosť súťažnosti skúmame, nemáme zatiaľ definitívne stanovisko, ale určite budú k tomu vypracované aj nové návrhy. A ešte chcem pripomenúť, že zodpovedný za vodohospodárstvo v EÚ sa stretli minulú jeseň v, a v máji v Budapešti počas e, maďarského predsedníctva a hovorilo sa presne o uplatňovaní tejto rámcovej smernice a o krížovom plnení. A vyjadril sa aj Európsky hospodársky a sociálny výbor a výbor regionov. Ďakujem. Ďakujem bardzo. Ďakujem veľmi pekne. Pán Karl Heinz Florenc, nech sa páči. Áno, komisia hovorila veľa o transponovaní a tak ďalej, ale nezodpovedala otázku. Otázka znie tak, že keď e, sa v Európe vytvárajú e, e, zóny ochrany vody a samozrejme aj určité predpisy, určité ciele, to všetko je v poriadku, ale keď, sú to, keď je to niečo, čo majú, to znamená, že na, v, jednej, v jednej časti, v jednom členskom štáte to môže viesť k podstatným obmedzeniam, ale druhý členský štát možno, že tam nemá za, zaregistrované ako ako e, zónu s ochranou vody. Takže toto je neprimerané. A ako to je s reštrikciami, ako to je so sankciami, keď sa neplnia ustanovenia jednotlivých noriem. To znamená, že e, paragraf 90, neobsahuje e, ustanovenia čo, keď sa to nedodržiava, čo sa musí zaplatiť. Ďakujem. Pán Florenc určite chce odpovedať na jeho otázku, takže poprosím pána Nikolu Notara aby odpovedal. Yes, um, I think... Keď hovoríme o uplatňovaní tejto rámcovej smernice, musíme zvážiť dva aspekty. Po prvé, táto smernica je rámcovou smernicou, takže áno, stanovuje isté povinnosti členským krajinám e, a tie sa potom pretavia do konkrétnych opatrení, ale mnohé tieto opatrenia sú výhodné pre obidve strany. To znamená, že e, neprinášajú ďalšie náklady pre e, poľnohospodárov, hlavne ak sa na to pozeráme stredno a dlhodobo Napríklad to, čo sa týka množstva vody a, a, a kvality vody, ja myslím, že je to výhodné pre poľnohospodárov ušetriť e, na spotrebe vody. Ale netýka sa to iba množstva, ide aj o to, že si sami, seba zabez, sami sebe zabezpečia viac vody e, v budúcnosti. Takže e, sú tu opatrenia, ktoré musia byť vnímané celkovo z hľadiska nákladov a prínosov. A potom tie konkrétne ustanovenia e, článok 38 a 39 nariadenia o rozvoji vidieka. E, tu je možnosť e, financovania opatrení na zaručenie súladu s touto rámcovou smernicou, tak pokiaľ ide o množstvo, ako aj kvalitu vody. A my sa pozeráme aj na vzťahy medzi touto smernicou a reformou SPP a preto taktiež chceme e, zahrnúť túto e, smernicu do krížového plnenia. A ak by sa to podarilo, tak by to boli práve tie dva články, ktoré som uviedol. Ďakujem bardzo z reakcií. Ďakujem veľmi pekne z reakcie pána kolegu Florenca má asi iný názor na tému a nákladov, ktorý mali znášať e, poľnohospodári, ale skončíme. A teraz posledná otázka od Chrisa Davisa. Improving Implementation on Environment Legislation. Um, pani Silvia Ale by mala zodpovedať za, uh, na túto otázku a, a pokiaľ som nevyslovil správne vaše priezvisko, tak poprosím, aby ste ma ospravedlnili. Ďakujem pekne, pán predseda. Je tu oznámenie Komisie Európa výsledkov a boli E, určené e, viaceré oblasti, kde treba dosiahnuť zlepšenie a e, my budeme pomáhať členským krajinám pri implementácii európskej legislatívy. Treba venovať pozornosť politickému cyklu, to bolo veľmi zdôraznené a taktiež sú potrebné implementačné plány pre akúkoľvek európsku politiku Náš generálny riaditeľ takýto e, implementačný plán e, poskytol pre e, legislatívu o povodniach a je tu aj smernica o napríklad využívaní zvierat. No a boli zapojení aj národní ex- experti. Čo sa týka smernice o používaní zvierat je tu aj akási pomôcka s kľúčovými ustanoveniami a to má pomôcť členským krajinám pri transponovaní a uplatňovaní. Bolo to vypracované spoločne s národnými odborníkmi. Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie, prostredie taktiež navrhlo členským krajinám hlavne vo vzťahu so smernicou o používaní zvierat, o vytvorení akejsi siete národných e, pracovníkov e, z národnej aj regionálnej oblasti. Cieľom je aby to, aby členské krajiny mohli zapojiť takýchto národných a regionálnych pracovníkov do monitorovania implementácie a DG Enviro taktiež zblízka e, sleduje včasnú transpozíciu a ak je potrebné, e, využije článok 252 e, zmluvy, ako aj ďalšie ustanovenia tohto tejto zmluvy, ak nie je včas e, transponovaná legislat- európska legislatíva. A taktiež e, hodnotíme súlad e, transpozície okamžite po národnej transpozície. My chceme takto zaručiť dobrú implementáciu environmentálnej legislatívy a to čím skôr. A taktiež neustále rozvíjame usmernenia s celom podporiť národné úrody, e, úrady. Napríklad e, v oblasti odpadu tu je viacero odporúčania, taktiež dokument s najčastejšie e, kladenými otázkami na webovej stránke Komisie Európa website. A taktiež spomeniem nedávnu činnosť. Vzhľadom na to, že dobrá implementácia a uplatňovanie environmentálnej legislatívy komisia chce zverejniť nové oznámenie, ktoré bude zverejnené ku koncu tohto roka. Ten e, obsah ešte nie je e, definitívne vypracovaný, ale má sa vychádzať z vedomosti a dôra sa kladie na implementáciu. Viacere zúčastnené strany boli skonzultované v posledných mesiacoch a taktiež bola konferencia 15. júna, teda minulý týždeň. Boli štyri hlavné témy, o ktorých sa diskutovalo. Poprvé smerom k zlepšenej, transparentnejšej vedomostnej základni, dva zdroje, tri hodnota e, spolupráce prostredníctvom sieti a štyri e, právny rámec a inšpekcie. Toto poskytlo dobrý prehľad o možnostiach implementácie vďaka e, doplnkovým technikám monitorovanie štatistiky, používanie európskych financií, posilňovanie kapacít prostredníctvom budovania sieti, zapojením národných e, expertov aj inštitúcií a taktiež možnosť lepšieho vybavovania sťažnosti a taktiež zlepšenie konzistencie inšpekcií. Boli zastúpené viaceré odbory komisie aj e, výbor pre petície Európskeho parlamentu, EKA, Európsky ombudsman, EHSV, výbor regionov, Impol, sieť, e, univerzitná obec, zástupcovia e, obchodných sfér, mimovládne organizácie a aj maďarské predsedníctvo a aj nadchádzajúce polské predsedníctvo sa zúčastnili na tejto konferencii. Merci. Merci, madame. Nous avons de... Euh, Ďakujem. Ehm, žiaľ, čas e, pre našu schôdzu e, vypršal, ale ešte Chris Davis asi s otázkou. Ďakujem pekne, pán predseda. Komisia takto podrobne odpovedá, ešte ju museli prerušiť. Ja sa pýtam, či by bolo možné túto e, odpoveď e, nám poskytnúť e, prostredníctvom predsedu. Bola veľmi obsiahla na to nadviažem. Hovorili ste o tých implementačných plánoch, o, o kontrolných zoznamoch. E, vieme, aké je ťažké stiehať e, členské krajiny, ak neposkytnú čo i len tabulku zhody. Ja som rád, že komisia takýto krok podnikla, ale ja sa pýtam, aká je reakcia členských krajín. Je to právne záväzná požiadavka? E, robí sa aj nejaké hodnotenie potom, teda ako sa to rešpektuje? Existuje nejaké monitorovanie? 30 euh. sekúnd, komisia, nech sa páči. Ďakujem za otázku. Chcem poukázať na následovné. My sme zverejnili všetky informácie o tejto konferencii na environmentálnej časti stránky Európa website. Môžem vám na to poskytnúť link. A ešte chcem povedať, že dnes sa o tom hovorí na Rade pre e, životné prostredie v Luxemburgu. A čo sa týka tých tabuliek zhody, generálne so pre životné prostredie po skončení lehoty na transpozíciu neustále hodnotí súlad národnej legislatívy. To sa týka súbežne všetkých členských krajín, takže rovnaké zaobchádzanie. A my chceme mať zosúladený postup. Komisia taktiež používa e, služby konzultantov vypracovávame naše interné tabulky zhody. To nie sú tie isté, ako nám poskytujú členské krajiny a slúžia iba nám. A, a, ale žiaľ, viac viem k tomu teraz e, nepoviem. Pán predseda, ak dovolíte, ja by som chcel potvrdenie, že dostaneme kopiu tej pôvodnej odpovede komisie. Naozaj by to bolo nápomocné. Áno, ak, ak by bolo možné, hovorí predseda zástupkyni komisie, poskytnúť vašu odpoveď v písomnej podobe. Chcem sa poďakovať pani Aiden. Týmto sme e, skončili doobednú časť. U 8. bod si preberieme po obede o tretej pred vypočutím o Baltskom e, mori, udržateľnejšie polnohospodárske postupy. Ďakujem. Merci. Ja, Kenzer.